dostane slovo v mene rady pán Dela Vedova. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ešte raz teraz srdečná vďaka za slovo pán predseda. Ja by som sa chcel vyjadriť v mene rady a chcel by som vlastne povedať nasledovné. Dámy a páni, pokiaľ ide o zasadnutie rady v decembri, tak na programe budú dve hlavné témy. Pôjde tu o tému, ktorá sa týka investícií a Ukrajiny. Pokiaľ ide o finančnú krízu, krízu a dlhovú krízu, tak tá priviedla Európsku úniu k tomu, aby si premyslela svoju hospodárskú stratégiu a Európska rada je vlastne jadrom tejto e, stratégie. Tu ide o to, ako zabezpečiť potrebné investície, lebo Európa potrebuje investície a existuje značná rezerva investičných projektov, ktoré by sa mohli využiť a zrealizovať E, žiaľ je to niekedy tak, že ambiciozne projekty nedostanú to potrebné financovanie, aj keď majú obrovský európsky potenciál. Takže existujú určité dôvody, prečo táto situácia vznikla. Súvisí to s krízou, ktorá ovplyvnila vlastne každého. Ovplyvnilo to postavenie štátov, hospodárskych subjektov, súkromných investorov. Pre všetkým ich, lebo oni zaujali také obozretné stanovisko, pokiaľ ide o očakávané príjmy a zisky, ale jednoducho nemôžeme sa iba prizerať, musíme zmeniť túto situáciu. Pokiaľ je jednu, jeden z cieľov Európskej rady, ide o to, ako obnoviť dôveru, potrebujeme podporiť investície a musíme zlepšiť investičný rámec v Európe. Pokiaľ ide o Európsku radu, poskytne potrebné usmernenie pre rozhodujúce sektory, a to predovšetkým prostredníctvom toho, že sa má vytvoriť Európsky fond pre strategické investície, a tento fond bude mobilizovať nové finančné prostriedky v období 2015 až 2017. Samozrejme bude potrebná podpora e, všetkých inštitúcií. Ako spoluzákonodárcovia musíme prijať rýchle rozhodnutia, ktoré sa týkajú budúcich e, legislatív, aby vlastne bolo možné začať už čo najskôr e, v prvom pol roku 2015. Paralelne s tým Európska investičná banka E, vykoná aktivity, kde využije svoje vlastné zdroje. No a potom ide o to, že je dôležité, aby prebiehali naďalej štrukturálne reformy, aby sa obnovili verejné financie a takýmto spôsobom sa podporil hospodársky rast. Toto sú všetko základné predpoklady pre e, rast. Jednoducho nie je možné mať rast bez dobrých e, verejných financií. Samozrejme, dôležité je primeraný Ehm, daňový rámec a primeraná legislatíva. Takže chceme vytvoriť prospešné prostredie pre investície a pokiaľ ide o našu úlohu ako spoluzákonodarcov, tak tá je samozrejme veľmi dôležitá. Takže ide o to, ako vypracovať pravidlá, ich podporovať ehm, a takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť program, ktorý zlepší legislatívu. Rada zajtra poskytne isté politické v tejto súvislosti a bude sa zapodievať tou úlohou, ktorú jej núka ju zmluví. Ide o to samozrejme potom, ako pretaviť usmernenia do konkrétnych krokov, aby to podporilo reálnu ekonomiku, to je naša úloha. Takže Európsky parlament a Rada musí, musia spolupracovať rýchlo, aby sme zabezpečili to, čo od nás očakávajú občania. Pokiaľ ide o predsedníctvo rady a v tomto prípade môžem hovoriť aj v mene Lotyšska, ktoré nasleduje po nás v úlohe predsedníctva, je to, že chceme zabezpečiť dobrý rámec pre investície. Nemám žiadne pochybnosti, som si istý, že vy budete tiež dosiahnuť e, tieto ciele, ako ste preukázali pred niekoľkými týždňami, keď sa viedla diskusia o Európskom investičnom pláne, ktorý navrhol predseda komisie Juncker. Vážený pán predseda, dámy a páni, dovolte, aby som na záver sa stručne vyjadril k Ukrajine, kde situácia nadalej nestabilná. Pokiaľ ide o vývoj na východnej časti tejto krajiny, nás veľmi znepokojuje a viem, že e, tieto obavy zdieľajú mnohí členovia Európskeho parlamentu. To znamená, že Európska rada bude veľmi úzko sledovať vývoj v krajine a je pripravená sa zapodievať ďalším iniciatívam, ak to bude nevyhnutné. Ako iste viete, tento týždeň vysoká predstaviteľka Federica Mogherini je v Kieve a ona určite bude informovať radu o výsledkoch svojej návštevy. Zároveň ale situácia na Ukrajine je dôležitá a rozhodujúca aj z hľadiska hospodárskych reforiem, ktoré sú nevyhnutné. Tie musíme podporiť, musíme uľahčiť proces eh, vykonávania reforiem v krajine. To znamená, že aj ja som veľmi zvedavý na vaše stanoviská, pokiaľ je túto tému a môžem vás ubezpečiť, že eh, tieto eh, myšlienky sprostredkujeme predsedovi rady e, Tuskovi a potom sa o niektorých veciach bude diskutovať v januáre. Ďakujem pekne, pán Dela Vedová. Teraz zostane mene komisie slovo predseda Juncker. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, som veľmi rád, že môžem prezentovať stanovisko komisie pred nadchádzajúcou radou, teda skutočne zajtra. A je škoda, že nemôžem informovať aj vaše kolegyne kolegov, ktorí v takomto, takéto ranné hodine sa neprišli. Lebo častokrát sa človek eh, vyjadruje k veciam, ktoré nepočul priamo. Ja som už niektoré veci hovoril včera, predseda eh, Áno, samozrejme, naši pracovníci, na, naši členovia sú odhodlaní informovať o týchto informáciách ďalej na, na všetkých zastúpeniach EU. Takže, ak dovolíte, pán predseda, dva prvky tu vystáva, keď sa pozrieme tak za, smerom zasadnutiu Európskej rady. Takže poprvé ide o to, že potrebuje Európa nový prístup pokiaľ investície a musíme sa zamerať na to, ako vy, e, zlepšiť investičnú klímu v Európe to znamená, že musíme pomôcť zároveň našemu východnému susedovi Ukrajine stabilizovať situáciu na východe. Je dôležité zvládnuť aj výzvy, ktoré súvisia s nadchádzajúcou zimou a ako zabezpečiť reformy. To znamená, že musíme spájať naše úsilie na to, aby sa podarilo úspešne implementovať tieto ciele. Takže ja by som na úvod chcel spomenúť pár pripomienok, pokiaľ ide o náš nový prístup, ktorý sa týka investícií. 28. No-, novembra komisia prezentovala svoj eh, každoročný výhľad rastu, ktorý je súčasťou komplexného balíka pre rastu a zamestnanosť komisia navrhovala integrovaný prístup, ktorý sa opiera o tri hlavné piliere. Pričom všetky sú nevyhnutné, aby boli zabezpečené, je dôležité sa ich naplňať v rámci spoločných krokov zo strany tak inštitúcií ako členských štátov, aby to viedlo k úspechu a zabezpečili sa dlhodobé prospechy. Podpora investícií, urýchlenie štruktúrálnych reforiem a podpora fiškálnej zodpovednosti, pokiaľ ide e, o, tie, o fiskálnu konsolidáciu, to sú dôležité kroky. Dovolte, aby som rýchlo prešiel týmito tromi bodmi alebo piliermi postupne. Takže poprvé potrebujeme mať koordinovaný na zameranie na podporu investícií, musíme vytvoriť správne podmienky na to, aby sme tu mali udržateľnejšie investície, viac investície, to je hlavná priorita pre túto komisiu ak tu nemáme dostatok investícií, nebude tu oživenie hospodárstva z krátkodobého hľadiska, ohrozí to konkurencieschopná zamestnanosť z dlhodobého hľadiska. Investície v Európe dnes dosahujú priemerne 15 nižší úroveň ako pred obdobím krízy a toto musíme zmeniť. Ako som už hovoril, keď som prezentoval e, investičný plán 25. novembra, Chceme vytvoriť Európsky fond pre strategické investície spolu s Európskou investičnou bankou. Ide o to, ako vlastne to celé zahájiť. Chceme tu mať súkromné ako verejné investície, ktoré by sa nezrealizovali, by sme to, tu, tento nástroj tu nemali. Pokiaľ ide účel nového fondu, aby sa investoval v tých členských štátoch, e, ktoré najviac trpeli e, krízou bude sa pôsobiť v mnohých oblastiach a ide o to, ako zvoliť e, finančné nástroje, ktoré budú nevyhnutné pre e, jednotlivé sektory. Ide tu energetické siete, širokopásmové pripojenie, obnoviteľné zdroje energii, ako aj e, zdravotníckú starostlivosť na vysokej úrovni. Ako iste chápete, vážený pán predseda, aj predseda rady, ja Nemôžem tu hovoriť teraz o financovaní konkrétnych projektov, totiž to ide o to, aby sa posúdili všetky projekty z hľadiska ekonomickej realizovateľnosti, pokiaľ ide o ten zoznam, ktorý zverejní Task Force, pokiaľ ide o oblasť investícií. Tam môže prichádzať do až 2000 príkladov. Samozrejme, nie všetko z toho je nové a všetko je strategicky správne a životaschopné. Samozrejme, sú tu mnohé príklady zaujímavé, ako napríklad infraštruktúra, prepojenie Eh, energetickej oblasti Baltických štátov, Fínska a Polska, potrebujeme mať dobrú aj cestnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru, tak Taliansku, ale musíme zlepšiť niektoré veci aj Belgicku, aby som teraz spomenul nejaké konkrétne príklady štátov. Ak chceme vytvoriť tento fond, potrebujeme jeden právny ktorý sa musí prijať v rámci spolurozhodovania. Komisia príde s návrhom v januári 2015 a spoliehame sa na vašu podporu, pokiaľ ide rýchle schválenie priebehu jary. Spoločným cieľom je, aby tento fond začal plne fungovať do polovice budúceho roka. Ak chceme, aby sa zabezpečili konkrétne kroky, tak povedať v teréne, spoliehame sa na Európsku investičnú banku, je dôležité začať niektoré aktivity, aby sa využili jej fondy, a to už na začiatku roku 2015. A Európska investičná banka súhlasí s touto základnou myšlienkou. Už sa veľa hovorilo o tom, akým spôsobom môžu členské štáty prispieť do fondu, pokiaľ je tento nový fond, fond je samostatný, avšak jeho vplyv by bol podstatne väčší, ak by členské štáty do neho prispeli. Viaceré členské štáty už naznačili, že majú potenciálny záujem o účasť a teraz čakáme na konkrétne návrhy a pevne verím, že Európska rada zajtra naznačí svoj záujem, svoje úmysly, akým spôsobom chce k tomu prispieť. Tu nejde iba o slova, my potrebujeme konkrétne finančné prostriedky. Z mojej strany ja som naznačil e, záujem komisie, sa chceme pozitívne postaviť ku kapitálovým príspevkom, pokiaľ ide teda o príspevky členských štátov, ako by sa to malo zohľadniť v rámci paktu rastu a stability. Samozrejme budeme skúmať e, detailne vplyv tohoto opatrenia v januári. Ešte by som chcel povedať, že pokiaľ ide o projekty, ktoré sa vyberú, bude sa posudzovať podľa e, ich kvality a potom investičné rozhodnutia sa budú prijímať nezávisle, budú tak analyzovať experti a bude sa skúmať aj ekonomická a sociálna životaschopnosť každého projektu. Takže nebudú tam žiadne sektorálne ani mm, geografické prealokácie alebo nejaké kvóty, avšak technická podpora sa podporí, sa zvýši a ide o to, aby každý členský štát mohol prísť s životoschopnými a realizovateľnými projektami. Pokiaľ ide o celý zoznam projektov, to bude veľmi dôležité z hľadiska toho, aby sa efektívne eh, eh, mm, posudzovali tieto projekty Takže tu bude veľmi dôležité mať konkrétne návrhy, aby sme mohli zlepšiť investičné prostredie. Ide o to, ako odstrániť regulatórne bariéry na jednotnom trhu. My potrebujeme reformy, a štruktúrálne reformy všetkým. Určite si spomínate, že sme hovorili o konsolidácii rozpočtu, o štrukturálnych reformách. Tieto tri elementy, tieto tri pol, eh, tie, eh, toto nie je eh, rozpor, v tomto nie je rozpor, tieto tri piliere patria jednoducho spolu. My sme boli spoločne veľmi výkonní, keď sme sa snažili o zredukovanie deficitov rozpočtov, ale zadlženie určitých členských štátov je ešte stále príliš vysoké. Príliš vysoké zadlženie znemožňuje skutočných skutočný príchod a prejav investícií do Európy. Ja vychádzam z toho, že Európska rada zajtra predloží komisii e, svoju podporu v tom, aby sa všetky elementy tohto investičného plánu mohli zrealizovať. Ja takisto dúfam, že e, tu existuje určité zdvojenie e, investícií do inovatívnych projektov, to znamená, že efektívne, inteligentné verej, verejné využívanie využívanie verejných prostriedkov napomôže k ďalšiemu rozvoju. Ja sa v tomto teším aj podpore parlamentu. Pán predseda, zajtrajší program rokovania vášho plenárneho zasadnutia sa týka Ukrajiny. Hovorili sme o reformnej agende, ktorú sme vybrali. Hovorí sa, že tu boli koalačné správy, je to odvážny plán na ďalší rozvoj a vláda je ochotná robiť politické a hospodárske reformy. Reformy členské štáty musia naďalej podporovať činnosť tejto vlády. Je mu potrebné a vojnové oblasti zmierniť, priniesť tam mier, tak ako sme o tom hovorili minulý týždeň. Ale kým príde e, k mieru. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa situácia v Ukrajine, na Ukrajine stabilizovala, aby všetky strany aplikovali Minský dohovor, aby sme ich vyťahli z hlbokej recesie a pomohli im riešiť ich eh, veľmi hlboké štruktúrálne problémy. Mm, Európska únia tu musí plniť úlohu, e, ktorú doteraz nemala, to je makrofinanciálna pomoc 760 miliónov e, dlhodobého úveru e, sme im poskytli za posledné dva mesiace po tých miliónoch, ktoré už tiekli do Ukrajiny v lete. Okrem toho ešte budú ďalšie finančné prostriedky v roku 2015, ktoré sú k dispozícii, ale samozrejme Ukrajina potrebuje ešte viac pomoci. Ehm, Európsky eh, investičný fond pomáhal financovať Európska únia môže pomôcť len v rámci rozpočtu, ktorý má k dispozícii a jednotlivé rozpočtové linky boli krátené, máme malú flexibilitnú maržu k dispozícii. My chceme tú maržu v rámci Ukrajiny v plnej miere využiť, samozrejme, ale možno nám bude niečo chýbať v nasledujúcich dvoch rokoch my budeme sa musieť pohybovať nejakou rozmedzi 2 miliónov, 2 miliard eur. A členské štáty budú musieť jednoducho pomôcť a zabezpečiť do istej miery flexibilitu rozpočtu. A na konci oktobra dostala Ukrajina um, dodávku plynu sa, ktorý e, už zaplatila svoje pohľadávky, takže dodávka plynu sa začala. EU totiž kontroluje a ukrajinská vláda v januári a vo februári e, môže zase z Ruska objednať plyn. Takže toľko na túto tému. Potom samozrejme budeme vidieť, do akej miery E, budú členské štáty, e, členské štáty dostoja svojich zodpovedností. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má pán Weber slovo za ľudovú stranu. Vážený pán predseda parlamentu, pán predseda komisie, pán predseda rady, vážení kolegovia a dnes sme v adventnom čase, krátko pred Vianocami a môžeme si povedať svoje želania. Ja by som si chcel teda vyjadriť moje prv, prvé želanie mali by sme si možno nechať tú starú diskusiu o flexibilite kapacite a ostatných veciach za sebou. Niekde mala by zostať za nami. Pán Juncker predložil mene komisie veľmi dobre, e, pred, e, veľmi dobré návrhy, ako prekonať e, tieto naše Prepačte. Nemecký kanál je obsadený iným jazykom. Takže je máme, máme teraz na miesto Nemčiny Taliančinu. <laughs> Pán Weber, nech sa páči, ešte raz máte slovo. Takže ako prvé hovorili sme o tom investičnom balíku. Pán Juncker v rámci komisie predložil novú metódu, o ktorej sa diskutuje nerobiť ďalšie dlhy. Hovorilo sa o 315 miliónoch eh, 315 miliardách, pardon. Um, a teraz máme túto tému na uh, stole rády a my požadujeme podporu. My potrebujeme túto podporu, my potrebujeme tento investičný stimul pre Európu, tak, aby sme mohli k tomu aj my samozrejme prispieť. Ja by som si želal, aby mnohé štáty už v následujúcich dňoch sa jasne vyjadrili že to podporujú aj v e, mojej krajine Nemecku. Hovorím, samozrejme, bolo by dobre, keby aj Nemecko dalo svoj vlastný príspevok na stôl, aby sme mohli pokračovať v tejto investičnej stratégii. Samozrejme, ja by som chcel ešte k tým dvom tisícom projektov povedať, dobre, že e, rozhoduje investičná banka, pretože mnohé projekty, ktoré boli zo strany členských štátov položené na stôl e, rady, neboli v zozname priorít a nebolo to v podstate to, čo by sme potrebovali pre budúcnosť Európy. Vážené kolegyne a kolegovia, kolegovia diskusia o flexibilite, o, o, o viac času. No už dáte Žanovi Klodovi Junkerovi čas do marca pozvať ho, prizvať ho na robenie príslušných reforiem. To znamená, že nie to nariadiť ako predložená ruka Bruselu, ale prizvať e, členské štáty a vlády členských štátov, aby sa na tom podielali. Ja musím vyjadriť takisto skutočnosť, že druhá najväčšia krajina Európskej únie, Francúzsko, nám robí e, určité obavy pretože e, keď keď sa robia výnimky v nedelnom predaji, výnimky pre notárov, tak e, vidíme, že tu je problém v štruktúrálnej politike Francúzska, keď druhá najväčšia e, hospodárska sila Európe má problémy dostať sa na príslušný kurz, tak je to problém pre nás všetkých. Ja musím povedať, že bez dobrého stavu Francúzska nemá Európa žiadnu budúcnosť. Vážené dámy a páni, minulých dňoch sme diskutovali o Grécku, keď si zoberieme teraz európskych partnerov, ktorí hovorili o Grécku, Grécku, ktoré skutočne veľa urobilo, ktorému, od ktorého sme skutočne veľa žiadali a e, my sme podporovali samozrejme aj e, v talianských a francúzských ministrov e, financií. Keď si pozriem, že čo sme žiadali od Grécka a čo žiadame od Francúzska, tak si kladiem otázku, či sa správame férovo ku všetkým členským štátom rovnako. Takže skutočne E, vyzývam radu, e, príjmite vystretú ruku komisie a poďme ruka v ruke a snažme sa vriešiť tieto problémy. Dôležité je, aby Francúzsko skutočne realizovalo štrukturálne reformy, lebo je to dôležité pre budúcnosť Európy. Ja chcem povedať ešte niekoľko slov k tohto týždňovej diskusii. My e, z EPP podporujeme Frana Timmermansa pri limitovaní, koncentrovaní sa na, na určite dôležité úlohy dnešných čias má našu plnú podporu a chcem ešte vyslovne povedať, že čo sa týka textov, ktoré boli u sociálnych demokratov sporné. My sme radi, že ich komisia predložila, pretože my EPP máme dôveru v osobu pána Moskoviciho, ktorý ich predložil, takže my si želáme, aby sociálni demokrati mali rovnakú dôveru vo svojho komisára Moskoviciho, tak ako máme my. Dovolte mi ešte sa vrátiť k tomu prvému TTIP. Ja by som bol Eh, rád, keby sa rada, eh, pre, eh, ktorý sa rada vyjadrila, že je ochotná byť host hostiteľom. My potrebujeme z vašej strany angažma, potrebujeme presadovať štandardy, ktorí robia nás, Európanov, Európanmi, ale potrebujeme podporiť aj ďalší rozvoj medzinárodného obchodu. A na záver ešte bod, ktorý Mm, je pre nás mimoriadne dôležitý a to je rozvoj v Ukrajine a vývoj pardon, na Ukrajine a v Rusku. Dovolte mi len jedno slovo k Rusku. V ten, tento týždeň Ruská centrálna banka a, rozhodla zvýšiť a, úrokovú sadzbu zo 6 na 17 a toto vlastne zadusí vnútornú investičnú krímu. Pri tomto pri tej úrokovej sadzbe, úrokovej miere sa nebude v, v, interne investovať v Rusku a musím povedať, tým pádom vidíme, že naše sankcie pôsobia. Ja sa z toho teším a ja dúfam, že tento vývoj Putinovi a Moskve ukáže, že tá cesta, ktorú ich krajina, ktorou ich krajina začala ísť, je nesprávna cesta. My ako Európania máme aj naďalej jednu úlohu e, snažiť sa o partnerstvo, e, s Ruskom. Musíme ale rešpektovať medzinárodné právo a potom budú všetky sankcie bezpredmetné. Äh, äh, Poprosím vás, mám tu množstvo e, prihlásených pani Berez. Máte modrú kartu a chcete položiť otázku pánovi Weberovi. Pán Weber Pán Weber, ja, som, ja skutočne môžem plne podporiť to, čo ste povedal, ale čo urobíte e, pri potrebe reforiem Ukrajín, e, ktoré najlepšie poznáte napríklad v oblasti práca v nedelu, práca žien, boj s s e, chudobou. A akú odpoveď máte pre Maria Draghi v rámci agregovania príspevkov členských štátov? Pani kolegyňa Perez, ja dúfam, že mám prehľad o ľudových vládach, ktoré máme, ľudových vládach, ktoré máme v Európe. Pán Dobrovský z Vlotyš. Grécku napríklad, e, potom e, Grécko, Portugalsko a tak ďalej. Toto sú tvrdé zaťaženia. Tieto reformy predstavujú tvrdé zaťaženia pre občanov, ale keď si predstavíte, že tie krajiny, ktoré mali odvahu robiť reformy, že tieto sú dnes e, rozvojové lokomotívy v Európe. Takže táto otázka v podstate bez zmyslu pretože tí, ktorí chcú bojovať s, e, s chudobou, tak to sú tí, ktorí chcú dnes robiť štruktúrálne reformy. A preto sa toho musíme naďalej predržiavať. Za sociálnu demokratickú frakciu pán Pitela. Grazie, presidente. Oggi... Ďakujem za slovo. Dnes je 17. decembra a je to deň výročia. Pred 4 e, e, rokmi, v roku 2010, mladý Tunisan Mohamed Hasisi sa e, zapálil e, a vlastne e, tento akt rozbehol tzv. arabskú jar. Tento mladý Arab bol 27-ročný a e, pristúpil k takémuto zúfalému činu na základe toho, že e, bol prepustený ráno. Nielen, keď ste prepustení, stratíte plat, stratíte dôstojnosť, stratíte dôvod stať ráno. Zamestnanosť dáva určitý zmysel nášmu životu. A musíme si uvedomiť, že v Európe e, neustále prichádzajú ľudia o pracovné miesta. A preto Nemôžeme sa utiekať k lacnej retorike, e, e, len zostávať na pôde slov. Musíme konať, veď je viac a viac ľudí, ktorí nemajú čo stratiť, pretože už stratili svoju dôstojnosť. Pandela Vedova zajtra E, Európska rada by mala preberať takéto témy. To, čo ste vyprezentovali, sa uberá správnym smerom. Investičné plány sú rozhodne e, krok správnym smerom. Pán Juncker, to si veľmi ceníme. E, ceníme si ten návrh realizovať. Investície mať Európsky investičný fond. Manfred, to, Manfred, to je priorita. Nemali by sme sa toľko zaoberať číslami, nejakými e, ukazovateľmi. Musíme myslieť na ľudí, aby toľko netrpeli. Potrebujeme trvalo udržateľný e, rast, potrebujeme e, rozvoj, potrebujeme pracovné miesta. Musíme teda tento plán upravať uplatniť v praxi čo najskôr a e, mať e, vytýčené jasné ciele. Tento investičný fond sa zameriava na rizikovejšie oblasti, na určité konkrétne sektory. O tom hovoril konkrétne pán Juncker. E, zasadnutie v Lime neprinieslo dostatočný pokrok v boji proti klimatickým zmenám. Energetická reforma v Európe si vyžaduje e, vyššiu mieru finančného krytia. Členské štáty sa musia plne postaviť za to. Musíme pritlačiť na členské štáty, aby uvoľnili financie na e, prospech toho fondu. Pán Weber, mali ste pravdu, keď ste sa zmienili o tom, že aj dovnútra, do vašej domovského štátu e, robíte takýto apel. Je potrebné, aby členské štáty odviedli svoje príspevky do toho fondu. Musíme pokračovať v našej diskusii o kofinancovaní, e, pretože tam sa bude rozhodovať o tom, ako sa bude využívať investičný fond pri investičných aktivitách v členských štátoch. Domnievame sa, že je podôležité zamyslieť sa nad určitými, nad motiváciou, nad stimulmi e, pre členské štáty, ktoré sa odhodlajú pustiť do tohto plánu. Aby komisia zvládla svoj, svoje, e, svoje ciele, tak potrebuje našu podporu, podporu EP. Prosím, chápte nás, e, komisia, my stojíme pri vás my nedovolíme, aby komisia bola oslabená, aj keď niektorí by si to prijali, niektorí mimo EP, žiaľ, niektorí aj v rámci EP. A keď konštatujem, že my vás neopustíme, ale rovnako ani vy nás neopustíte. Stojte pri nás pri koncipovaní nového strategického investičného fondu. Musíme byť aj zaangažovaní pri samotnej správe tohto fondu. Je dôležité si uvedomiť, že vo vašom pracovnom pláne činnosti daňové, daňové úniky e, sú téma, ktorej sa e, len okrajovo dotýkame a pritom vieme, že členské štáty prichádzajú o miliónu z titulu daňových únikov. Nechceme mať Európu, ktorá sa delí medzi silných a slabých tí nepriatelia Európy nie sú mimo EÚ, sú vo vnútri EÚ, sú to firmy, ktoré neplatia dane Európe a preto sa musíme zaoberať touto témou daňových únikov. A váš pracovný program, pán Juncker, obsahuje e, kroky, ktoré sme my žiadali. Chceme sa poďakovať vám, vám aj pánovi Moskovicimu za to, že sa to tam dostalo. Ako ste povedali, pán Weber a teda aj pán Moskovici, e, e, ja si dovolím e, tiež to potvrdiť, že síce neskôr, ale predsa. A to je dôležité. Domnievam sa, že toto je veľmi mm, dobrý začiatok. Je to skutočne odpichnutie sa od novej koncepcie. Musíte byť rozhodný, neústupný, dôsledný. Ďakujem pán, pán Pitela. Pani Julia Moll zdvíha modrú kartu a má otázku. Ďakujem za slovo. Chcela som osloviť pána Pitelu. On sa vyjadril, že žiadame viac peňazí. Pod tým sa e, sú myslené verejné prostriedky, nie peniaze z vrecak politikov a vy žiadate viac peňazí od Európanov, od Talianov a my vieme, že e, e, va, vaša, vaša strana, či, či zľava alebo správa, e, vlastne kradla milióny od imigrantov v, v Benátkach, v Miláne Jednoducho tam ste e, povzťahovali e, verejné prostriedky do vlastných vrecach, do stranických fondov e, pán Pitela. Áno, máte svoje dôvody, prečo toto hovoríte. Myslím, že je zrejme, čo vás k tomu motivuje. Poviem len toľko. Myslím, že by ste mali, nemali miešať jablka a hrušky. Ehm, sú aj takí, ktorí obťahujú iných a to bez akýkoľvek skrupulí. A musíme si uvedomiť, že prejavy korupcie sú v mnohých regiánoch a pritom my e, cieľene bojujeme proti organizovanému zločinu korupcie mafi- mafiánskym spôsobom a, a, a je potrebné e, takto konať, aby sme mali investície, aby sme vytvárali pracovné miesta. Teraz za ECR e, predseda Kamal. Ďakujem za slovo. V ECR my vítame tú skutočnosť, že summit bude klásť tie náležité otázky. Poprvé, ako dostať investície do e, štátov, členských štátov EÚ. Po druhé, ako e, podporíme tých v Ukrajine, ktorí veria v právo seba určenia. Ale o tom budú, bude hovoriť môj kolega o chvíľu. My skutočne vítame tie návrhy týkajúce sa investičného fondu. Ani a, a, ani nie kvôli tomu, že ide o 315 miliónov eur, ale ide o to, e, že sa tým rozvíja diskusia. E, je dôležité si uvedomiť, že e, do budúcnosti e, nestačí ani miliardy, bude potrebné, budú potrebné bilióny na to, aby sa vytvárali pracovné miesta. Rovnakú otázku položil pán Weber. Ako bude tento fond podporovať investíciu? Ako zabezpečíme to, že sa, budú, že sa nebudú privatizovať zisky, ale čo sa týka prípadných strát, to sa preniesie na pleca členských štátov. My sa snažíme snažíme e, vytvárať celoeurópsky trh so službami a tovarom, ale e, skutočne máme tu e, neustále resty. Spoločný jednotný trh kapitálu, to je vo svojich plienkach. My vieme, že to, čo skutočne potrebujeme, sú otvorené, transparentné kapitálové trhy. Nepotrebujeme vytvárať nejaký nový trh Musíme e, e, odstraňovať bariéry e, súkromným investíciám v EÚ, nielen, nie v prospech infraštruktúry, nielen v prospech malých, stredne veľkých podnikov. Tieto bariéry musíme odstraňovať, aby podnikatelia mohli, mohli realizovať svoju činnosť, aby skutočne existuje rizikový kapitál a tzv. crowdfunding, ale to nie je dostatočne využívané. Ja som ja e, vlastne som investor na webovej stránke e, kaby.org a ja a milióny ďalších požičiavajú 25 dolárov e, jednorázovo e, drobným e, podnikateľom. A vlastne mojich 25 dolárov a x ďalších ľudí dáva 25 dolárov a vzniká z toho celkom veľká, veľká, veľká čiastka, ktorá je k dispozícii ako úverový, úver pre tých chudobných aj napríklad z môjho volebného okresu. Myslím si, že existuje celý rad webových stránok a organizácií takéto niečo organizuje. Čiže peniaze existujú. Treba agregovať peniaze ľudí, e, organizácií v EÚ, dať ich do jedného vreca a z toho poskytovať peniaze tým, ktorí to potrebujú. Toto však nemožno realizovať izolovanie. To musí byť súčasťou širšieho e, programu ekonomickej reformy e, Európska rada bude hovoriť o e, energetických výzvach, bude hovoriť o tom, ako prehlbiť jednotný trh, bude hovoriť o e, dvojstranných obchodných dohodách a e, budú, e, bude sa ďalej pracovať vo formáte pracovných skupín, ktoré budú rozvíjať ďalšie myšlienky. My teda, pán Juncker, súhlasíme s vami, ale e, poukazujeme na určité výzvy, na ktoré chceme aj my reagovať, aby skutočne v Bruseli sa koncipovalo niečo, čo otvorí súkromné investície a potom na národnej úrovni sa príjmu rozhodnutia, ťažké rozhodnutia. Mnohé z tých štruktúrálnych reform reforiem sú nepopulárne a e, vieme, že je tam aj často veľká miera zaujatosti. V Spojenom kráľovstve sa vždy príjmajú predsavzatia e, pred e, koncom starého roku do nového roku. Ja si myslím, že Európska rada by mala prijať tiež akýsi a akési odhodlanie, že sa budú odstraňovať bariéry pred investícií, že sa bude znižovať byrokracia, ktorá otvorí krídla alebo uvoľní krídla podnikateľom. Veríme, že rok 2015 bude rokom, kedy Európa sa opäť pustí do práce. Takže prajem vám šťastný nový rok. Pán Kamal, je tu jedna otázka pre, e, od pána Koberna. Príjmate ju? <coughs> pán kamal budete so mnou súhlasiť v tom že tie najsilnejšie štáty európy sú tie ktoré sú mimo eurozóny a ktoré e, uplatňujú určitú formu kapitalizmu. prečo eú sa nepokusí Nepokusí eh, podporiť eh, podnikanie namiesto vytvárania investičného fondu. Viete, eh, sú to firmy, ktoré vytvárajú pracovné miesta, nie vlády. A nebolo by lepšie, pán Kamal, keby sme opustili EÚ. Pán Koburn. Musím teda povedať, že e, e, som rozmýšľal, kedy zaznie táto otázka. A po druhé, vôbec ma neprekvapila otázka. Prekvapila niekoho tu táto otázka? Prvá otázka, ktorú ste položili, pán Coburn, že prečo tie krajiny mimo eurozóny e, e, vlastne sú na tom lepšie v podnikaní. Ja, e, ja, ja, ja viem, že vy ste, vy ste skutočne žiakom určitých známych osobností, ktorí toto hlásajú. Ďakujem za vašu otázku a myslím si, že bude zaznievať ešte mnoho ďalšie roky. A teraz dáme slovo za Alde Verhoštát. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcel zamerať v rámci vystúpenia nie na komisiu, ale skôr na radu. Komisia prezentovala sa ambiciózny program, to isté, a teraz potrebujeme ambicióznu reakciu zo strany rady vo štvrtok a v piatok. A chcel by som povedať pán Dela Vedova, že videl som teda návrh záverov. Ja by som povedal, že to je ako Cola Light, nie? poznať Cola Light, tak toto je ako Rada Light, takže taká ľahká, odľahčená verzia. Pokiaľ je záver rady zajtrajška, pozajtrajška, tak je to taká odľahčená verzia. No, nie je to ako Cola Zero, ale skoro. Takže zdá sa, ako keby zástupcovia rady si ani neuvedomujú, že Európa je v kríze. Takže apelujeme, vyzývame, apelujeme, je to neustále nejaká výzva, niekoho pozývame, aby sa rada zúčastňovala. Ja by som chcel povedať niečo veľmi presne. To, čo musíte zabezpečiť, je to, aby ste prijeli kľúčové rozhodnutia, ktoré sa týkajú viacerých bodov, ktoré pomôžu komisie mohla ďalej postupovať v rámci svojho ambiciozného programu. Ja sa chcem zamerať na 7 bodov. Poprvé sa musíte rozhodnúť na úrovni 28 členských štátov, aby ste vstúpili do garančnej schémy fondu. To je rozhodnutie, ktoré musíte prijať. A nie iba apelovať, vyzývať, pozývať a tak ďalej. Možno budúci rok? Nie. Ide o to, ako prejde rozhodnutie na úrovni 28 členských štátov, aby vstúpili do garančnej schémy. To je rozhodnutie, ktoré musíte prijať. A druhá vec, a nemusíte na to zmeniť pak rastu a stability, je to možné v rámci aktuálnych pravidel. No a po druhé teda, tu ide o ten fond, áno, možno na úrovni hovoríte, že dobre, áno, áno, Ide o to, aby vlastne nebolo zdaňovanie, pokiaľ ide o príspevky do týchto fondov. Tu ide o to, aby vlastne mohli aj európske občania investovať do fondu. Po tretie, musíte rozhodnúť o určitej kondicionalite. Musíte rozhodnúť o tom na úrovni rady zajtra, aby ste povedali, že prvé investície idú práve do týchto štátov, kde chceme, ktoré vykonávajú pozitívne štruktúrálne reformy. Ide o to, ako poskytnúť pozitívne stimuly týmto reformám. Štvrtý bod balík o telekomunikáciách, vy hovoríte o tom, že áno, vidíme z krízy a tak ďalej. Jednoducho rada musí rozhodnúť o balíku o telekomunikáciách. Je to vlastne už mesiace na strane rady, na stole predložené a vlastne čo sa robí postupne dozadu. Nezbavíme sa roamingu, nevytvorí sa sieťová neutralita, nezabezpečí sa harmonizácia a potom politiky o spektre. Rozhodnite o tom je to balík, ktorý vlastne už viac ako rok je u vás na stole a takto je možné vytvoriť jednotný digitálny trh Európe. A potom ďalší bod. Ide o druhý balík o e, digitálnych technológiách. Potrebujeme čo najrychlejšie mať pravidlá pre jednotný digitálny trh. Jednoducho ešte to stále nefunguje v niektorých štátoch, nemôžete vidieť Netflix, Spotify a tak ďalej, lebo nemáme jedného regulátora a nemáme jeden režim autorských práv. Potom ďalšia vec, príjmite konečné rozhodnutie, pokiaľ ide o energetické spoločenstvo. Príjmite to rozhodnutie tak, aby komisia bola podporená touto radou, aby mohli zabezpečiť legislatívnu prácu. No a potom na záver, áno, o tom hovoril pán Kamal, ja si myslím, že pán Kamal teraz objavil výhody zjednotenej Európy. Dobre, myslím si, že sme teda na dobrej ceste, lebo hovoril o kapitálových trhoch. Áno, áno, skutočne nemáme jeden úverový trh, nemáme jeden trh s hypotékami v Európe. Ak máte nejaké aktíva v nejakom štáte, nemôžete ho využiť na zabezpečenie úveru v inom štáte, aby vám tento úver poskytla finančná inštitúcia. Toto rozhodnutie musíme prijať. Nie je takéto nie, nie je úplne mm, dobré závery. Tu ide o to si uvedomiť, aká je hĺbka tejto krízy, je to nedostatok investícií, eh, ktorý sme zažili od, to, od času, ako prepukla kríza v 2008. A ja očakávam teraz od rady, nielen od talianského predsedníctva, ale od 28 členských štátov, aby vlastne teraz prvýkrát skutočne prijali silné rozhodnutia, ktoré pomôžu tejto komisii a ktoré pomôžu nám výjsť z tejto krízy. Toto je vaša úloha a pokiaľ ide moja otázka na vás, pán predseda, ja viem, že vy e, tam budete, Samozrejme, a preto by bolo dobré, aby ste zajtra na rade, keď sa vyjadríte, aby ste prezentovali toto silné posolstvo, ktoré som vám chcel sprostredkovať. Ďakujem. Vážený pán Verhofstadt, je to otázka pani Štorch. Akceptujete ju? Herr Verhofstadt, Sie sind ja äh, mindestens vom Pán Feroštát, vy predsedáte liberálnej skupine tu v parlamente. Chcem sa vás spýtať, prečo vždy hovoríte o tom, že je dôležité niečo začať a hovoríte o obrovskom e, investičnom programe. Štáty majú investovať, v vytvárať pracovné miesta a nie podniky, pokiaľ ide o investičný program vo výške 315 miliard eur. Prečo EÚ a štáty majú to rozhodovať? Prečo štáty majú za, e, poskytnúť zároky pre e, finančné prostriedky, pre investície, ktoré sú príliš rizikové pre e, podniky? Takže prečo vy hovoríte za viac štátov, keď ste liberál? Pokiaľ ide môj návrh a návrh komisie, že to nie sú štátne prostriedky, ktoré sa budú vstať v rámci toho projektu, to sú súkromné prostriedky, ktoré sa budú vstať do projektov. Zdá sa, že vy asi nerozumiete tomu návrhu komisie. Jediné, o, čom tu, o čo tu ide, je to, že e- Európska investičná banka, a čo vykonáva Európsky, rozpočet EÚ a členské štáty, tu ide o poskytnutie zábezpek záruk ak by investície nešli správnym smerom. To je jediná vec a toto je skutočne nevyhnutné. Všetci inštitucionálni investori sa zhodli na jednej veci, že tu ide o spoluprácu medzi zárukami, ktoré poskytujú štáty, ako Európska investičná banka na jednej strane a potom súkromné prostriedky na druhej strane a to nám pomôže opustiť krízu. To nie sú vôbec verejné prostriedky, ja som za súkromné investície, som liberál. Ďakujem pekne teraz za E, spojenú lavicu má slovo pani Cimer. Dank. Um... Ďakujem pekne za slova. A ja by som sa chcel najprv obrátiť na radu. Pre mňa vystáva otázka, že po zasadnutí ministrov financí, čo sa vlastne zmenilo vo vzťahu k Európskej rade, ktorá bude zajtra, aký pokrok sa podaril dosiahnuť. Ide o to, že je to skutočne nejaká ochota zástupcov vlád aby skutočne sa zabezpečili dlhodobé udržateľné investície, aby sa tu zabezpečila finančná základňa, aby sa mohli stanoviť priority v rámci investícií. Ja to tu zatiaľ nevidím a preto je to tak povedať ako keby taká manipulácia, keď pán Juncker sa uchádzal o pozíciu predsedu komisie, odprezentoval program, ktorý predovšetkým mal slúžiť tomu, aby sa podporila podporil hospodársky, environmentálny a udržateľný sociálny rozvoj v členských štátoch. Ja mám zatiaľ pocit, že pani Štorch síce nepochopila obsah investičného balíka, tu s vami plne súhlasím, ona to nepochopila, ale pre mňa je absurdné to, že napriek tomu, že tomu nerozumie, tomuto problému, napriek tomu to vystihla dobre a povedala, a že ja vôbec nie som za to, aby tu nejako vo veľkom investovala verejnosť, má to byť všetko realizované na súkromnej úrovni a práve to je to, kde sa my pohybujeme, tá oblasť. Aj naďalej si myslím, že je to obrovský problém, že potrebné investície, udržateľné investície sa nevykonuje prostredníctvom verejných prostriedkov, tu som v jasnom protiklade s AFD alebo aj s orientáciou tohoto programu. No a teraz sa vás chcem všetkých spýtať. Máte takú veľkú dôveru v hlavy štátu a vlád, že sa nepodarí tie projekty, sa nepodarí zabezpečiť tie projekty, možno ktoré nie sú úplne aktuálne a teraz sa to ako, ako keby oživí. Kde máte tú istotu, keď dokonca nemecký minister hospodárstva Gabriel povedal, že to celé je pre neho ako vúdu, Takže ja si myslím, že je to skutočne ešte pred nami veľa práce a ak tu má ísť o udržateľné a sociálne investície, ktoré podporujú zamestnanosť. Ja v toto neverím a jednoducho bude to pre vás veľmi zložité nás presvedčiť o tom, že to je inak. Medzičasom už vieme aj to, že v tejto súvislosti existuje určitý krátený zoznam a mňa by zaujímalo, že aký vplyv na investičné podmienky má napríklad to, že sa stiahne smernica o materskej dovolenke. Aký vplyv na investičné programy má napríklad otázka týkajúca sa toho, či sa nejakým spôsobom znižia ekologické štandardy. Niečo, čo sme tu by demokraticky dohodli medzi sebou, jednoducho, že sa to stiahne nebude sa o tom diskutovať. Pokiaľ ide napríklad program o kvalite vzduchu a odpade, aký vplyv tu vzniká a je všetkým jasné, ktorí sú tu prítomní, že pokiaľ ide o tento tak skrátený zoznam, že ten vlastne nepodarí vystvoriť investičné prostredie. A totiž ide o to, že na vnútroštátnej úrovni ak sa budú znižovať ekologické a sociálne štandardy, to nebude prospešné. V končnom dôsledku nikto nevie zodpovedať otázku, prečo napríklad pokiaľ ide o takéto projekty, ktoré sa zozbierali, prečo vlastne súkromné investície tam neboli zabezpečené už v minulosti. Ak teda na tom chcem niečo zmeniť, tak potom chcem na vnútroštátnej úrovni zmeniť podmienky. To vám musí byť jasné. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Cimer. Pani Cimer, mi jedna modrá karta, chcete zodpovedať? Pani Štorch má dnes z, z rejme eh, zvýšenú mieru záujmu preukázať svoju, svoje znalosti. Pani Štorch, Eh, nepovedala, pani poslankyne, poslankyne nepovedala celkom ja. No dobre, možno, že vy neviete, ako ten fun- program funguje a pán Verhostav tiež nepotrebuje to. Vyžaduje si to uh, eh, 21 miliard um, verejných prostriedkov na to, aby priva- súkromní investori vôbec investori oni zrejme sú, nechcú, nechcú zarábať, zarobiť peniaze. Ako si vysvetlíte, že máme 21 miliard eur, e, ktoré musíme poskytnúť, e, ktorý musíme poskytnúť e, a navýšiť to na 66 miliard eur kreditu, aby vôbec súkromní podnikatelia investovali. Vážená pani Štorch, položte túto otázku prosím pánovi Junkerovi, nie mne. Dobre, teraz za zelených pani e, predsednička Harms. Dobre, ešte preskočím na pár preskočím pár príspevkov k tomu, čo povedal pán Ferhostet. My vieme, e, vidíme, že tu je nejaký návrh uznesenia, rada tu vstupuje e, vstupuje do nového, do nového, do novej periódy s nástupom Donalda Tuska s istými, istými tak bojazlivo ako malý zajačik. E, mnohé lekcie, ktoré sme sa už naučili, sú um, odložené stranou, tak e, môžeme sa spoláhnuť na to, že rada je pripravená e, na to, čo bezpodmienečne potrebujeme, aby bolo euro trvalo udržateľne stabilné, aby sme sa dostali z tej krízy že bude sa skutočne hospodárska politika Európskej únie integrovať bez e, vzájomnej e, a spoločnej hospodárskej politiky nebudeme v stave e, trvalo udržať stabilné euro. Neviem, čo chcete urobiť, ale ja viem, že v rade pretrváva názor, že voči že sa vôbec neodváže zastupovať túto ideu voči občanov, ale ako sa potom vysporiadate so strátou dôveru, dôvery um, občanov. Zoberte si LuxLeaks a podobné. Uh, LuxLeaks, dopady z LuxLeaks a výpoveď rady, že sa konečne chcú postarať o to, aby uh, podniky, hlavne veľké podniky, platili svoje dane tam, kde robia svoje zisky. Toto musí byť jedno z opatrení, ale uh, a takýmto opatrením by ste okamžite mohli získať dôveru ob- e, európskych občanov. Vážené dámy a páni, ja mám ten dojem, e, pokiaľ si pozriem túto krátku rezolúciu rady, že voči investičnému zoznamu, ktorý e, má, má objem mnohých katalógov zasielkového obchodu kvele, že tu sa snažíme robiť niečo od e, krátením sociálnych štandardov, e, ekologickým dumpingom, znižovaním investícií a znižovaním veľkoprojektov. A tu si myslíme, že sa takto vytvoria pracovné príležitosti v celej Európe. Ja si to nemyslím, pán Juncker a pán Timmermans sú e, Týchto, týchto žiadame, aby sa, sa v rámci tejto mega, a v rámci tohto mega zoznamu želaní, aby urobili poriadok. Postarajte sa prosím o to, aby sa schváľovali len také projekty v rámci tohto investičného programu, ktoré sú skutočne vhodné e, pre e, postarať sa o e, trvalo udržateľný rozvoj a nie, aby sme podporovali taký priemysel, ako je atomový priemysel, ktorý po 40 rokoch nie je konkurenceschopný, aby sa zrazu v rámci týchto subvencií, ktoré by sa mu umožnili, aby sa znova renovoval. Takže ja chcem, aby sme si prehodnotili celý investičný plán, ktorý je momentálne predkaný projektami z minulosti. Neviem, či je to dobrý nápad. Ide o dobré, dobrú realizáciu projektov. To je prvorady e, úmysel. Čo sa týka e, Ruska, nechcem hovoriť len o Ukrajine, ale to, čo máme, to je hlboká kríza vzťahov medzi EÚ a Ruskom, čo sa môžeme e, poučiť z tých správ za, z posledných dní. Nie, my sme zodpovední za ruské exporty. Rusko inak ako počas dní chladnej, teda studenej vojny patrí e, do, európske, e, do medzinárodného spoločenstva a nemali by sme nemali by sme nechať e, rozdeliť Európu so, pokusmi zo strany Moskvy. Dobre, máte, pani Harms, je tu modrá karta pana Hilleriča, pán Ederič. Dobré ránko a veselé Vianoce. Všimol som si, že nechcete hovoriť o jadrovej energetike, pretože to má byť dotované. Asi budete súhlasiť so mnou, keď, povie, keď, keď hovorím, že máme e, toľko spôsobov výroby energie, ktoré potrebujú dotácie, napríklad aj veterné elektrárne E, tie by neobstali bez toho, aby boli dotovaní. Súhlasíte so mnou, že máme podporovať len to, čo ozaj efektívne funguje? Už e, keď si zoberiete uh, Veľkú Britániu a keby ste vy verili na schopnosť atomovej energie, tak by sa tieto projekty nedostali na priamu subvenciu a za druhé by sa presadil, fik, presadila fixná cena, teda garantovaná fixná cena za elektrickú energiu. Uh, ktorá by bola garantovaná na povedzme 35 rokov, ktorá by bola chránená pred infláciou a ktorá by bola už dnes nad tým, čo offshore zariadenia v Nemecku alebo v iných krajinách stoja. Takže konkurencieschopnosť pre mňa znamená niečo úplne iné. Áno, dobre, ďakujeme veľmi pekne, pán Natal. Ďakujem, pán predseda. Keď sa e, zamyslím nad programom Európskej rady, sú tam tie staré známe témy rastu a tvorby pracovných miest. Ako by sa tie isté veci neustále a neustále prežúvali, ale bez akékoľvek výsledku. Viac ako 50 na nezamestnanosť mladých v Španielsku, v Grécku e, zrejme sa musí zbaviť eura, aby sa rozbehla ekonomika. No a potom veľa, e, veľa len rečí. A veľa rečí nepriniesie riešenie. E, ústrednou ténou tejto, tohto programu je Junckerov investičný program, čiže 21 miliárd sa má nafúknúť na viac ako 300. No a e, zdá sa, e, že je to ako taká rozprávočka. Toto je taká rozprávočka v Štrásburgu. Pán Juncker, viem, že si e, rád užívate dobré víno, dobrú cigaretku. A, ale viete, Myslím si, že mali by ste e, sa postaviť e, pevne na zem. A e, dnes popoludní o tretej bude, bude vlastne pretek, bude protek, pretek koňov a je tam a, a sú tam niektoré kone, ktoré majú, na ktorých sú vysoké sásky a skutočne to je taký sen, že by, že by, že by zvyťazili. A potom je ešte niečo, čo sa volá superfantázia. A takýto film existuje. Pán Juncker, váš investičný plán je ekonomický sen, ktorý sa opiera o e, superfantastickú ekonomiku. No a je potrebné vychádzať z historických skúseností. To tvrdíte, že empiricky e, vlastne sa dá na to nadviazať. My Tomu neveríme. Pred desiatimi rokmi ste tvrdili, že euro prinesie rast a pracovné miesta. Európa jednoducho je čoraz e, viac a viac pozadu e, e, v rámci svetovej súťaže a nedokážeme konkurovať. A skutočne a ja by som chcel využiť túto príležitosť, aby som vám všetkých zaželal veselé Vianoce. herr abgeordneter pán nuttall máte tú otázku chcete ju zodpovedať? pani Kocári. áno. pán poslanec tvrdil že návrhy komisie a investičný program sú tie isté, ako boli v minulosti. Nuž, váš prejav bol ten istý, ako v minulosti. Priamešom, je to vždy to isté, čo počujeme z vašej politickej frakcie. E, zlý humor, zlé vtipy, e, stále to je porovnávané s tým istým, takže nevypočuli sme si od vás zase nič nové. Takže moja otázka smerom k vám. Aké alternatívy máte? Aké alternatívy ponúkate? Vy ste vždy proti všetky alternatívy, ktoré vám, sa vám navrhujú, aby sa Európa dostala z toho marazmu. Takže čo chcete? Ľudia stavkujú napríklad aj e, e, na konských pretekoch. E, aká je alternatíva slobodná demokratická Európa, ktorá je založená na národných štátoch? ale e, dôležité je e, to, že neobstojí organizácia, ktorá funguje nedemokraticky, komisia, ktorá zasada za zatvorenými dverami, kde sa neuznáva referendum. My sme za demokraciu, za slobodu, preto my sme hlasom európskeho ľudu. Ďakujem. Das Wort hat jetzt der Slovo má pán de Graaf nezávislí. Pán Juncker nám predložil nám veľmi jasnú požiadavku na ekonomický rozvoj Európy. To znamená, že 8 miliard, ktoré sa musia ukradnúť občanov, aby išli do štrukturálneho hranca, aby sa zase mohol um, aby sa mohol zase vybudovať nejaké letisko, kam nikto nepriletí, nikto nebude pristávať, aby sa zase neželané európske projekty z toho vyfinancovali. A keď si to znova pozriete, uh, E, pán Juncker, robili by ste to ako ministerský predseda Luxemburska, takéto niečo? Keby ste e, mali príspevok tých štátov 21 miliard, ktoré sa majú ešte doplňať, no neviem, toto všetko je spojené zase s nejakými daňovými výhodami pre pre podniky pán Juncker, komisia ešte v sále verí v nejakú fatamorgánu, ale e, toto je tá cena ktorú musia platiť um, občania, tá je príliš vysoká. Oni musia šetriť, musia platiť vysoké daní, majú menej, um, menej uh, alebo nižšiu životnú úroveň. Európska rada sa snaží hovoriť za, za prepadajúce sa euro, e, snaží sa hovoriť za rozbijajúcu sa Európsku úniu. Musíme si stanoviť určité hranice, nie, chceme zablokovať za, e, e, hranice, aby sa sem nedostali emigranti. O toto sa musíte postarať, pán Juncker, inak by ste mali odstúpiť. Za EPP, pani Grostet. Áno, ďakujem, pán predseda. A, ako mnohí iní e, poslanci a ja sa obratím na radu, pretože tento summit je dôležitý v hospodárskom živote EU. Je, samozrejme, našich občania už majú toho dosť, aby stále museli šetriť a trpieť. Ja si myslím, že uh, to, čo nám predložila rada dnes, je príliš fádne, príliš opatrné. E, rada nás e, vedie vlastne od sklamania k sklamaniu a nemáme e, ambície dostať sa dopredu. Už tu nemáme, nemáme toho ducha solidarity, ktorý vždy prevládá v Európskej únie. Nejde tu o to, aby sme si kládli nejaké otázky a diskutovali, ide o to, aby sme konali. Ide o to, aby sme sa veľmi otvorene a správodlivo zas zastávali strategických, uh, strategických nástrojov. Strategické nástroje nám komisia položila na stôl a jednoducho my ich musíme teraz zobrať a použiť. Ide samozrejme o to, že trvalo udržateľný ekonomický rozvoj nebude bez ďalšieho ekonomických rozvoja, bez súkromných investícií. Všetko toto musí byť dobre riadené. Komisia a rada pritom musia veľmi rozhodne sa vyjadriť v rámci realizácie paktu stability ekonomického rozvoja musia, mať, e, musia apelovať na členské štáty, aby sa odvážili urobiť štruktúrálne reformy, pretože sú veci, ktoré sa jednoducho musia urobiť a oni musia za to zobrať zodpovednosť pred svojimi občanmi. V dnešných časoch, kedy sa bolo možné odvolať na nejaký iný, inú vyššiu moc, tieto sú za nami. Ja sa veľmi teším z tohto nového prístupu, e, ktorý preukázala Európska komisia. Je cielený, je demokratický, nám to musí poskytnúť e, cez, možnosť ísť cestou k úspechu pretože len úspech nám ponúkne ďalšie, ďalšiu dôveru občanov a v rámci transatlantického paktu ja si želám, aby bola Európa silná, aby sa nedala vytlačiť na okraj, aby a takisto e, v rámci spolupráce s Amerikou a Áziou sme boli silným partnerom. Čo sa týka Ukrajiny a Ruska, chceme samozrejme podporovať Ukrajinu, ale je dôležité, aby sme nehovorili len s Ukrajinou, ale my máme veľkého partnera. Týmto partnerom je Rusko a tomu sa nevyhneme. My si musíme pripomenúť, že my potrebujeme skutočne jasné, ambiciozne závery a to, čo povedal pán Juncker, tu je od zodpovednosť členských štátov, ktoré musia túto zodpovednosť prevziať. Ďakujem. vážený predseda EP, komisie, rady. Rečník stratil mikrofón. Takže musíme vás preskočiť, pretože e, vlastne bol prekročený e, e, čas rečnícky vesím predrečníkom. Spravodajca pre humanitárnu pomoc EP by chcel upriamiť vašu pozornosť na to, čo mnohí po, považujú za detailík v rámci programu nadchádzajúcej Európskej rady. Ide o ebolu. To nie je detailík. Tisíce ľudí umiera a e, síce je to ďaleko od hraníc EÚ, ďaleko od nás osobne, ale rozhodne to nie je detail. Musíme e, skutočne si uvedomiť, aká je situácia. Nepodarilo sa nám ju riešiť, podarilo sa nám len spomaliť rozširovanie e- eboli, ale tisíce e, mŕtvych je na tej ceste. Musíme nejako e, upraviť ten e, e, e, rámec, ktorý bol schválený minulý týždeň týždeň e, musíme vyslať lekárov a umožniť to, aby začali fungovať laboratória a, diagnostické centra, aby e, sa tým riešil problém, ktorý síce je ďaleko od našich hraníc, ale týka sa ľudských bytostí. E, teraz má slovo pán Duda. Vážený pán predseda, v prvom rade by som chcel vyjadriť moju veľkú, e, veľké sklamanie e, pretože nepodporujeme e, zásadne Ukrajiny zo strany EÚ. Ne, nepozvali sme Porošenka na zásadnutie rady a to, ja chcem povedať, že pokiaľ sa v záveroch rady nájde tvrdenie, ktoré bude hovoriť hovoriť o tom, že Um, že vyzývajú, vyzývame Ukrajinu na dodržiavanie Minského dohovoru a zároveň aj Rusko, tak vlastne vyrovnáme, vyrovnáme pozíciu agresora a obete a to bude, uh, to bude tragické. Čo sa týka pána Junckera, tu sa porovnávali jednotlivé európske krajiny v dôsledku krízy. Musím pripomenúť jedno, je treba povedať, že musíme e, dbať na solidaritu. Po 2004 roku pristúpili e, do EU krajiny, ktorí potrebujú možno viac podpory ako mnohé iné. Mm, ja považujem za potrebné, aby sa to v investičných e, plánoch zohľadnilo a aby sa e, finančné prostriedky prerozdelili skutočne spravodlivo. Áno, ďakujem pekne ďalším rečníkom, pán Lička. Ďakujem za slovo je dobré, že pán e, z Jukipu po e, svojom umeleckom vystúpení e, žiaľ už odišiel, ale chcel som poukázať na to, že mnohé britské firmy očakávajú ten investičný plán, ktorý je založený na troch pilieroch a tieto tri piliere sú na najvyššie relevantné a e, je potrebné aj lepšia e, legislatívna tvorba. O tom ste zrejme hovorili za e, UKIP. Ide skutočne o, o ten spoločný trh, ktorý mimochodom veselo využívate. Eh, investičný plán eh, mohol byť eh, ešte lepší, mohol byť viac inšpirovaný rôznymi podnetmi aj z našej strany, ale treba si uvedomiť, že ako celok je to dobrý plán, to, čo potrebuje EÚ, e občania aj firmy, je to neporovnateľne lepšie, než to, čo predtým predložila komisia mnohých veciach som nebol až taký presvedčený. Napríklad som včera mal otázku týkajúce sa lepšej legislatívnej tvorby. E, verím však, že veci sa pohnú do, dopredu. E, e, pán predseda rady, vaše, vaše úvodné vystúpenie bolo veľmi všeobecné, vôbec neadresné Čiže e, zdá sa, že e, rada vôbec nevie, čo sa deje v Európe. Pán Barozo hovoril o telekomunikačnom balíku. To je niečo, čo e, už mesiace, ak nie roky, očakávajú občania firmy. Ako sa teda pokračilo v roamingu na sieťovej neutralite? Je to naliehavá otázka. Ďalšia vec, o ktorej ste vôbec nehovorili, to je štvrtý železničný balík. Ako stoja veci? Vôbec sme e, veci nerozbehli a zdá sa, že sú oddelené od seba technická časť a e, e, časť, ktorá sa týka riadenia a správy. Obdobne je to aj v mnohých ďalších sektoroch a toto sa zdá, že je zanedbávané. Ďakujem. Je tu modrá karta. Pán Etheridge, akceptujete ju? Pán Etheridge, máte slovo. Ďakujem, že ste upozornili na vystúpenie e, kolegu Pola. Bez pochyby e, britské e, firmy budú investovať, veď to je podstata podnikania dôvod, prečo e, daňoví poplatníci musia podporiť e, takéto schémy a prečo sme proti tomu? E, preto sme proti tomu, lebo sú to zlé investície. Jednoducho nechceme do toho dávať peniaze našich daňových poplatníkov reakcia. Pán Telička, neviem, o aké investície vám ide, ale ja zareagujem veľmi jasne. Ja e, skutočne e, som e, presvedčený zástanca súkromných investícií, ale ja som presvedčený o tom, že ten plán, ktorý tu bol prezentovaný, má e, stimulovať investície. Ja mám veľa kontaktov s britskými investormi. Ako sa to bude zhodnocovať? Má sa to veľmi dobre e, e, vlastne zhodnocovať, pretože získava si to podporu. Ďakujem. Pán Forenca, máte slovo. Pani Forenca, ďakujem. V tej prípravnej diskusii e, ktorá e, predchádza Európskej rade. Dúfali sme, že sa e, vyjaví iná agenda a tou agendou má byť život našich občanov. V podstate by stačil jediný bod na programe, ako prerozdeliť e, príjmy, ako zabezpečiť tvorbu pracovných miest, ako riešiť dôsledky úsporných opatrení e, a e, existuje správa OECD o e e, nerovnováhe a nerovnoprávnosti a ako e, to ovplyvňuje rast za posledných 20 rokov HDP sa svrklo z, v, v rovine rastov 0,8 teda nejde tu len o sociálny problém, ktorý je závažný, je to aj makroekonomický problém. To konštatuje správa OECD. Čo sa týka e, nerovnoprávnosti, musíme prehodnotiť našu ekonomickú politiku. Potrebujeme investovať do vzdelávania. E, e, musíme sa zamyslieť nad lepším prerozdelením príjmov. Hovoríte o chýbajúcej stabilite E, veď a tú nestabilitu vnášate do životov e, e, ľudí. A a vieme, že predseda komisie je ústrednou postavou v, vo finančnom škandále súvisiacom s ľubivou daňovou politikou. E, e, musíme zabezpečiť 315 miliard. E, zatiaľ teda je to len načrtnuté vreco 315 miliard, ktorom je zatiaľ 21 miliard pán Lenci hovoril o, o opatreniach, ktoré majú stimulovať rast. Tak toto bolo deklarované ako dôležitá premisa premisa počas talianského predsedníctva a v zásade generálny štrajk na to v súčasnej dobe reaguje. Ak sa zamyslíme eh, nad eh, rôznymi sektormi štátu, ktoré naliehavo potrebujú investície, myslím si, že obzvlášť dva sektory z týchto mnohých si vyžaduje našu pozornosť. Poprvé je to výskum. Výskum je dôležitým pilierom pre ďalší e, pokrok a pre e, pozitívny rozvoj v EÚ, či už univerzity, či výskumné strediska, sú e, veľmi podfinancované Potrebujeme cieľený výskum pre náš priemysel pre, eh, a v oblasti alternatívnych energií musíme výraznou mierou investovať do vzdelávacej politiky, eh, politiky zameraných na mladých, eh, zameraných na zamestnanosť. Sociálny výskum musí byť podporený a treba koncipovať politiku pre mládež teda e, e, politika pre mládež a politika pre výskum. To by mali byť tie hlavné priority môžu nás prekvapiť nepríjemné udalosti, obzvlášť v takej, v takej krizovej situácii, v akej sa nachádzame. Ja som bol nepríjemne prekvapený z toho, že španielská vláda je jedinou PU ktorá predložila návrh veľmi vágný, vágný a e, obsahovo je e, e, veľmi e, nejasná. Teraz e, e, má slovo pani Moj. Ďakujem. 6 mesiacov talianského predsedníctva už končí a pritom bolo vložených toľko očakávaní práve v prospech rastu, v prospech riešenia zamestnanosti. Zdá sa však, že to neúspelo. E, talianská vláda úplne opomenula isté priority ktoré súvisia s potrebou oživiť pracovný trh, tvoriť pracovné miesta. Nedokážete vytvárať pracovné miesta, ak nie sú vyriešené určité kritické aspekty, napríklad kríza výrobného priemyslu je dôležité e, e, zamýšľať sa nad e, podmienky tvorby pracovných miest, ale ako ich chcete vytvoriť, ak malé a stredne veľké podniky vlastne kolabujú kvôli obrovskej daňovej záťaži, kvôli vysokej miere byrokracie. Toto hatí rozvoj v celej, v celej EÚ Eh, a eh, dokonca aj ten eh, návrh ohľadom označenia EÚ sa tiež zmieta v krči. No a e, preto sme e, vystavení problémom s záplavou fal, sfalšovaných, ak nie úplne falošných výrobkov. Jednoducho e, neurobilo sa temer nič na to, aby sa ochránil život imigrantov a ostatné roky sa neustále potýkame e, e, s rôznymi škandálmi, e, kde sú hlavnými aktérmi pristahovalci. Všetky regionálne vlády mali byť podrobené potrebené väčšej e, kontrole. E, talianská vláda mala sa potýkať s týmito problémami vehementnejšie. Zdá sa, že nebola dostatočne dobre pripravená na to predsednícke e, žezlo. Vieme, že aj zo pár ministrov talianskej vlády je, je teraz zamotaných do mafiánskeho súdneho procesu. A jednoducho je to hamba, ako to dopadlo. Hm. Je tu modrá karta, pani Breso. Ďakujem. Ja som sa vás chcela opýtať, či či máte pocit, že ste v talianskom parlamente. Chcem vás upozorniť, že ste v Európskom parlamente. Hovoríme teda o programe Európske, e, Európskej komisie. Vôbec ste o tom nehovorili. Podľa e, nás talianské predsedníctvo bolo veľmi úspešné práve z hľadiska e, väzby na iné inštitúcie. A všetky tri inštitúcie musia byť v súlade E, e, jednoducho teraz máme hovoriť o názoroch na plán e, Európskej komisie. Vy ste vôbec o tom nehovorili. E, e, Talianska je skorumpované, škandály sa objavujú, prejavujú v Ríme, mafia má svoje chápadla všade. Ak nebudeme e, toto riešiť, tak Európa nebude úspešná, veď Taliansko vlastne sa zmieta a vkrčí a ak nebude Taliansko fungovať, tak ani Európa nebude fungovať. Gang socialistov vo vládach zdá sa, že nerozumie tomu, že je, tu veľ, je to veľmi jednoduchú vec. Ak chceme bojovať proti nezamestnanosti, tak jednoducho si to vyžaduje prostriedky a prostriedky získate daňami. To znamená, že potrebujete vytvoriť pracovné miesto, ale keď zdaňujete, tak vlastne odberáte pracovné miesta, je to veľmi jednoduché. Ak nejaká firma sa bráni dania, môže produkovať lacnejšie, môže predávať viac, ak predáva viac, vytvára pracovné miesta. Vďaka pánovi Junckerovi, a keď pán Juncker bol predsedom vlády v Luxembursku, a to teraz nie ako rečník hovorí, že pán Juncker je predsedom rady. Takže toto sú vety, ktoré musíme zničiť. Ďakujem. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gardini. Kaks... Teraz dostane slovo pani Gardin na dve minúty. Grazie, presidente. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dnes ide o veľmi dôležitú rozpravu, podľa môjho názoru. Totižto máme tu jedinečnú šancu, pokiaľ ide o nadchádzajúcu radu, ktorá sa koná zajtra pozajtra. Ide tu o rozpravu, ktorá sa začala už na úrovni EPP. A tu by som chcela poukázať na dokumenty z Dublinského kongresu z jary tohoto roku, a teraz ide o to, ako ďalej rozpracovať to, o čom sme hovorili, ide o to, ako sa ubrať tou cestou, ktorá sa pripravuje. Pán Juncker, ja sa obraciam na vás. Vy ste, my sme vám vyjadrili našu dôveru a mali by ste preto využitie možností, ktoré núka tento investičný plán, aby zároveň sa z toho stala príležitosť, aby sa podarilo odbúrať čo najviac nerovnosti a asymetrií, ktoré existujú v Európe, eurozóne a ak by sme sa tým otvorene nezaoberali, vznikli by tu rizika, že sa zníži naša efektivita a my potrebujeme práve opak, pokiaľ ide o investičný plán. Takže ide tu o problém, že množstvo finančných prostriedkov sa presunulo do zahraničia, keďže EÚ nie je atraktívna pre investície. Myslím si, že to je problém, ktorý sa musím zapodievať. A potom ide o otázku prebytkov. To sa týka dvoch štátov eurozóny. Myslím si, že to je vec, ktorú by sme sa mali zapodievať otvorenie v budúcnosti. A konec koncov to požadujú naši americkí priatelia už dlhšiu dobu. Ja by som chcela na vás apelovať, pán predseda, aby ste sa zapodievali aj touto otázkou, ale musíme si uvedomiť, že americká strana sleduje svoje snahy, ako je napríklad o TTIP. A oni hovoria o určitých predpokladoch, aby vôbec TTIP sa stal prioritou pre americkú stranu. Takže dnes ide o to, že sa zapodievame transatlantickým partnerstvom a tu ide o otázky, keby ste Eh, dosiaľ dobré úspechy. Želám rade veľa úspechov, aby ste poskytli správnu reakciu a vyriešili mnoho problémov. Ďakujem pekne. Teraz pani Gepard na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Podobne ako predrečníci by som chcel apelovať na radu a ide o to, aby ste sa podielali na budúcej orientácie politik. Toto je veľmi dôležité Nesmieme zabúdať v rámci toho na jednu vec, a síce stredobodom, úsilia nesmie byť iba rast po všeobecnosti, ide o to, ako vytvoriť kvalitné pracovné miesta a udržateľnosť, e, to je ďalšia téma, to znamená, že musíme sa zameriavať nie až tak, ako je to momentálne na úrovni vlád, aby sa tak povediac Prerozdeli finančné prostriedky, aby každý štát dostal niečo. Nie, ide o to, ako sa zamerať na dôležité inovácie a úlohy do budúcnosti, aby sme zabezpečili to, aby sa vytvárali pracovné miesta v dôležitých e, hospodárskych odvetviach, napríklad pokiaľ ide o digitálnu agendu, ako napríklad pokiaľ ide o udržateľnosť, v energetike ide o to, ako sa zamerať na infraštruktúru, aby sa vytvárali pracovné miesta, ktoré potrebujú naši občania. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Demesmaker na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel ešte vrátiť k situácii na Ukrajine. Sme radi, že rada vyjadrila ochotu, aby sa ďalej pokračovalo v asociačnej dohode. To je pozitívne je dôležité, aby tu bol takýto apel na všetky členské štáty, aby sa ratifikoval tento dohovor. Táto krajina je vo vojne, chce si obnoviť svoju suverenitu, zároveň aj ekonomická situácia nie je vôbec jednoduchá, to znamená, že Ukrajina potrebuje našu pomoc. Pokiaľ ide o sankcie proti Putinovmu režimu, vidíme, že sú tam už určité účinky a nesmieme e, súhlasiť s ilegálnou anexiu Krymu. Pokiaľ ide o vypočutie o ľudskoprávnej situácii na Kryme v Európskom parlamente v Bruseli, sa položila aj otázka, ktorá sa týka problematiky ruských pasov, ktoré poskytuje, alebo to povediac vnúcuje Rusko obyvateľom Krymu. Ide o to, či môžeme jednoducho uznať tieto pasy, lebo to by vlastne bolo súčasťou uznania anexie. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Lambsdorff, nech sa páči. Um, Ďakujem pekne, vážený pán predseda komisie, predseda rady. My liberáli chceme, aby Európska únia bola úspešná, chceme, aby aj komisia, Európska únia bola úspešná, aj komisia bola úspešná. To je dôležité mať dobrý pracovný program. Vážený pán Juncker, váš pracovný program je dobrý. Mali ste odvahu zmeniť mnohé veci. Asi k tomu prispel aj Franz Timmermans. Ide o ambiciozne projekty, ktoré sa majú súčasť pracovného programu. Potom ďalší prvok pri pracovnom programe komisie sú štruktúralne reformy členských štátov. A tu mám veľké obavy, pokiaľ je Francúzsko, Taliansko, ale napríklad aj Belgicko, kde vlastne krajina už v rámci miernych reforiem je tak povedať úplne zablokovaná generálnym štrajkom. Takže musí byť podstatne ambicioznejší, pokiaľ ide o to, ako pomôcť vám a nám k úspechu. Potom tretia vec, investičný program. Investičný program je kritizovaný mnohými. Ja to považujem za nesprávne. Jednoducho už teraz to nejako posudzovať, hovoriť o tom, že to nemôže fungovať, pokiaľ je o štátne záruky pre mobilizáciu súkromných investícií. Takéto niečo fungovalo v minulosti, hádam to bude fungovať aj teraz. Jedna vec je veľmi dôležitá. Vy ste povedali, že pokiaľ je Európsku investičnú banku, tak ona bude rozhodovať o projektoch. A e, my veríme v zástupcu Európskej investičnej banky, ktorý naposledy sedel tu vedľa vás. Takže ide o to, aby sa presadili správne projekty. Spolková republika Nemecka hovorila napríklad o tom, že pokiaľ ide o e, neúspešné letisko Berlín-Brandenburg, e, aby sa doinvestovalo aj z Európskej únie my nepodporujeme, aby sa investovalo do skrachovaných projektov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Lambsdorff. A teraz e, dostane slovo pán Dimitrius Papadimulis. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o neoliberálnu dogmu, aby vlastne sa išlo iba cestou úspor a takto zabezpečili investície, to sa už otestovalo na úrovni komisie a rady a vlastne už to sa, je to takáto snaha 6 rokov, ale čo sa udialo, klesli investície veľmi výrazným spôsobom, potrebujeme absolútnu zmenu politiky, potrebujeme viac verejných prostriedkov pre rast a zároveň tak z rozpočtu EÚ, ako aj z členských štátov a pán Juncker, ten balík, ktorý ste nám odprezentovali, je podľa nás takmer prázdny, lebo iba Ježiš Kristus dokázal Ehm, rozmnožiť prostredníctvom zázrakov chlieb a ryby. No a pokiaľ hovoríte o tom pákovom efekte, jednak 15, to je takmer nemožné, to hovoria takmer všetci, no a vy, pán Dela Vedava, pokiaľ ide o tento prázdny plán Junkera, vy ste sa snažili ešte prostredníctvom presúvania a rozličných snách to vlastne ešte viac vyprázdniť, aký bude podiel členských štátov, aké budú kritéria, ako sa zabezpečí to, aby tie investície boli skutočne udržateľné tomu ste nepovedali nič. No a ja sa skutočne obávam, že pokiaľ ide o summit a rady, že vlastne to bude iba želne ako podvenutý stromček. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pani Rivázi na jednu minútu. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne za slovo pani predsedajúca. Ja by som sa chcela vyjadriť k epidémii eboli a k tomu, akým spôsobom Európska únia momentálne pomáha pokiaľ ide o tento zásadný fenomén. Experti hovoria, že to súvisí s odlesňovaním, ale napríklad s nedostatkom zdravotníckých služieb, ale aj politickou situáciou v regióne. Európska únia ehm, poskytla humanitárnu pomoc na boj proti ebole vo výške 1,1 miliardy eur, 430 miliónov poskytla Európska únia. Isté, je to dobré, ale to nestačí, totiž to ide o to, že ministri sa zajtra stretnú vlastne e, už 12. decembra podporili e, dohovor s štátmi AKT. To spôsobí problémy, lebo Európska únia, pokiaľ ide o tieto bývalé kolónie, e, boli tam všeobecné obchodné preferencie, hovorilo sa o tom, že pokiaľ ide o clá, tam sa postupovala podobným spôsobom, aby mali prístup na európske trhy bez cieľ a teraz tieto clá odpadnú pri 90% eh, vývozov únie. Je to vlastne hamba, lebo na to potrebujeme rozpočet, aby sa vykonalo niečo v oblasti infraštruktúry, aby sa prelácali projekty, kde to celá ako budete postupovať. Ďakujem pekne, teraz Peter Lundgren na dve minúty. Tak Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán Juncker potrebuje viacej peňazí, tom, tom hovoril, to ma neprekvapuje. Pokiaľ ide o peniaze daňových poplatníkov, vnímanie tejto problematiky, tejto inštitúcie je nízke. Takže pokiaľ ide o tieto veci, je to skutočne, musíme si uvedomiť, nerešpektovanie, pohľadanie Európskou úniou a menej ako 43 eh, obyvateľov sa zúčastnilo posledných európskych volieb. Typickým príkladom bol vlastne pán Van Rompuy, ktorý opustil svoju pozíciu s odstupným okolo 700 tisíc eur. No a dostal e, niečo, čo sa volá Transitional Allowance. Zásadne nemusia to odviesť žiadnu prácu, žiadny výkon. No a všetky tieto prostriedky sa vypla- preplatia aj prostredníctvom, no to by zdaňované e, daňou na úrovni EÚ a nie e, daňou v jeho členskom štáte. Takže toto sú hrozné riešenia. Pokiaľ ide o to, aká je daňové zaťaženie pracovníkov EU, ako aj podnikateľov. Tam je situácia úplne iná. Ide o to, že ako, ako sa to vysvetlí. Jednoducho majú akorát jednu povinnosť platiť, platiť, platiť. A je to situácia pre nich zložitá. Potom pán Juncker hovorí o tom, že chce oživiť, obnoviť dôveru bežných občanov v EÚ. No a pozrite sa, ako vlastne pristúpi táto inštitúcia k prostriedkom daňových e, poplatníkov. Myslím si, že tento jeho cieľ je, tak povedz, nemožný. Ide o to, ako vlastne rešpektovať, zabezpečiť rešpekt ľudí a musíme si uvedomiť, ako to funguje tu v tejto inštitúcii. Takže tu žiadna dôvera zo strany bežných občanov. Ďakujem. Ďakujem, pani Marabico, to jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. Pán Európsky rád eh, tento týždeň, eh, Európsky rád tento týždeň tu máme množstvo noviniek, ale vieme, čo sa udeje. Zase veľa slov a žiadne odvážne rozhodnutie nie ehm, pre občanov, nie pre mladých bez práce, nie pre, našich ob- nie pre nezamestnaných. Vy ste, my všetci sme už unavení z týchto sľubov. Všetko vám pekné slova. Máme, sme, na roku, e, sme v roku 2014 na konci talianského predsedníctva. Vypočuli sme si kopu pekných skôl, slov pred e, po rokom e, v, re, v prejave, ktorú ste, sme tiež privítali. Hovorili sme o európskych občanoch vy ste predsa hovorili o tom, že chcete zmeniť Európu v maji pred európskymi voľbami. Ren si povedal, že chcem ľudskú Európu, nielen Európu bank a chceme, chceme zachrániť rodiny. A pán Juncker eh, povedal, srdečná vďaka, Mateo Renzi. Je to výsmech. A ako ďalší, eh, pán eh, González Pons. Pons Áno, ďakujem e, veľmi pekne. E, pán Juncker, ja chcem sprostrkovať to, čo by povedali moji občania, moji voliči. Chceli nové reformy v oblasti daní, aby sme vytvorili nový funkčný vnútorný trh. My chceme bojovať s únikom daní a s daňovými podvodmi e, chceme pracovať smerom k skutočnej Európskej únie, aby mali naši občania aj trvalo udržateľný energetický trh s, za rozumnými cenami e, elektrickej energie. Európa má byť bezpečným miestom, mali by sme tu byť chránení, mali by sme bojovať s terorizmom a riešiť problémy, ktoré, sa, ktoré vyplývajú z, z návratu zahraničných bojovníkov. Uh, my by sme sa mali snažiť dostať týmto novým výzvam. Európska únia musí reagovať, pretože keď máme zabitých 200 detí v Pešave, eh, ktoré boli zabité, zaražené v škole, tak to musíme vidieť tak, ako keby boli vraždené deti v európskych školách. Musíme skutočne, eh, skutočne podporiť bojovníkov za slobodu proti terorizmu. Takto to musí byť a musíme skutočne robiť niečo preto, aby sme videli naše hranice spoločne. Teraz nemáme žiadne vnútorné hranice, ale eh, my alebo v COTE musíme hovoriť o tom, že eh, nesmieme hovoriť o tom, že sú to hranice Švédska, že to hranice Francúzska alebo niekoho iného, sú to hranice nás všetkých. Takisto, čo sa týka Ruska, musíme eh, zohľadniť dopady, ktoré tu máme, ktoré to má na Európu po, pokiaľ by v, budúce, v budúcej alebo v nadchádzajúcej zime e, sa zrútilo ruské hospodárstvo. To znamená, že toto musí, musia byť naše úlohy, ktorých sa musíme ujať. A chcem povedať ešte jedno. Po, o, po samite vám potom zaželám príjemné Vianoce. Pán González Pons, máte modrú kartu. E, akceptujete ju? Pán de Kavros, 30 sekúnd, nech sa páči. Áno, ďakujem to, čo hovoríte o energetickej politike v Európe. Ako si môžete vysvetliť, že energie, energia v Španielsku je najdrahšia v Európe? pretože európska energie, európsky energetický priemysel je stále chránený 1,3 miliardami eur. E, sa im daruje každoročne. Vy viete, že sa platí e, v, e, u nás za každých 30 dní a európsky, európska e, energetika musí hovoriť tiež a regulovať tiež ceny v Španielsku. Nož, my, vy ste sa prvýkrát na mňa obrátili v Španielčine na mňa. Ďakujem za to. My musíme vidieť aj tie náklady pretože ceny, eh, ceny eh, elektrické energie v Španielska musia byť tiež skupné. My by sme si želali, aby brzký poloostrov bol nejako prepojený s mm, Európou. My máme eh, plyn z Alžírska a samozrejme chceme využívať aj plyn z Ruska v budúcom pol roku, pokiaľ by do Európy prišiel. Je tu ďalšia modrá karta, nech sa páči. Áno? Ďakujem pani predsednička. Vy, pán poslanec, ste spomínali, že No, chcel by som sa vás opýtať, či vy osobne budete rovnakou silou vystupovať proti navyšenej daňovej daňovej záťaži, e, pretože toto je v Maďarsku napríklad tiež veľmi veľký problém a brzdí to ekonomický rozvoj. Áno, bola odpoveď. E, Permoš, pani Permoš Beres, minútu. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcela obrátiť na talianské predsedníctvo a chcela by som upozorniť na význam digitálneho hospodárstva. Každá, každý vychádza z toho, že to je jeden z najväčších ťažisk eh, tam, kde eh, investičný, Európsky investičný plán prináša určité ovocie, ale priniesie to len tedy, pokiaľ sa tie investície skutočne navratia naspäť do Európy. Tento investičný plán do digitálneho hospodárstva musí ísť ruka v ruke s o, ekonomickými opatreniami, rozpočtovými opatreniami. E, ide tu o to, aby sme tiež hovorili o európskom druhu hospodárenia. Ide o to, aby sme rešpektovali princípy ochrany osobných údajov, aby e, sme to mohli vyfinancovať. Ide o to, aby pri tomto samite e, rady um, ste vyvinuli ešte určite roadmaps. Ja čo sa týka e, budúcnosti Európy, pretože keď ste poznačení, keď sa navzájom, navzájom urážame, toto eurozónu neposunie ďalej. Ide o to, že my musíme prejaviť e, našu solidaritu. Sme navzájom prepojení a to, čo nám tu chýba, to je tá kolektívna schopnosť uh, vidieť nejaké stanovať si nejaké termíny, ktoré sa nedajú, eh, nedajú, nedajú zvládnuť nástrojmi, ktoré my v Európskej únie momentálne máme. Dobre, teraz neposkytnem um, príležitosti na modrú kartu, lebo pani eh, Peroáš Perez pretiahla rečínsky čas. Ako ďalší je pán Bernd Luke. Pani predsednička, my sme si vypočuli um, prejav pána Ferhofstata. Pán Ferhofstat medzi tým už zistil, že eurozóna je v ťažkej, sa nachádza v ťažkej uh, kríze. A to je Ehm, zaujímavé, že norm, za normálnych okolností je to prejav eh, predsedu poľskej skupiny, ktorého, okulia, eh, ktorého skrička eh, na okuliach sa farbia pri zmienke EÚ na jemne ružovo. Musí nám ale povedať, prečo je tá eurozóna v kríze. Nie zodpovedať na otázku, prečo rastie ekonomicky Severná a Južná ehm, Amerika, prečo Ázia rastie rastie, prečo Oceánia rastie, ale eurozóna nerastie. A toto je moja otázka, vážené dámy a páni zástupcovia Euró- e, Európskej rady. Prečo nerastieme? Máme famózny vnútorný trh, máme famoznú komisiu, máme famoznú európsku menu, ale európska zóna nerastie. Na čom to teda, e, e, prečo, prečo je to tak? premyslite si tie. Dobre, máte od pána Lamzorta, Lamzorta modrú kartu, pán Lansor, 30 sekúnd. Áno, pani predsednička, ja mám v podstate eh, dve otázky na pána Luku. Eh, jedna otázka je, že štruktúrálne reformy v dôležitých členských štátov eurozóny sa nekonali eh, alebo boli príliš malé a nemohli stimulovať e, ekonomický e, rozvoj Francúzsku, Taliansku som menoval. Francúzsku nám skutočne robí obrovské, obrovské problémy. A druhá otázka, keď je niekto tak blízko pána, pána Verhofstada, že že, uh, že boli ste niekedy uh, tak blízko pánovi Verhofstadtovi, že ste videli, že jeho okuliare boli uh, rúžové. Uh, Áno, áno, dokonca boli e, intenzívnejšie rúžové, ako to môžem z môjho miesta teraz vidieť. Ale čo sa týka ekonomického rozvoja, súhlasím, áno, tento rozvoj sa nekonal. A nekonal sa preto, lebo vy a vaši priatelia, ktorí e, e, ktorí um, vysadili z účinnosti uh, klauzulu o nepristupovaní do EÚ, pretože eh, keby sme neboli rozširovali, tak by sme boli mohli zabezpečiť platobnú schopnosť eh, štátov a táto možnosť a schopnosť by bola vyššia, ako je tomu dnes po pristúpení ďalších štátov. Ďakujem. Odteraz e, budem žiadať o presné dodržanie e, časov, aby bolo možné e, poskytnúť priestor viacerým modrým kartám, pretože inak to nebude možné. Takže poprosím, dodržiavajte rečnícky čas. Pán kolega Linc za minútu. Pán Oliren, Európa potrebuje rast a pracovné miesta, potrebuje investície, predovšetkým súkromné peniaze. No, z tohto hľadiska je Junckerov investičný plán dobre nastavený. Európa musí prejsť reformou, aby e, bola zaujímavá pre investície. Musí ponúkať dobrý podnikateľský priestor, takisto digitálny trh, e, vnútorný trh so službami musí e, lepšie fungovať. Vieme, že sa potýkame s mnohými výzvami. Musíme zacieliť investície na bioekonomiu, na E, vodohospodárskú oblasť a je potrebné, aby členské štáty e, sa podujali e, k reformným krokom. Také veľké štáty ako Taliansko a Francúzsko máme na to, na to určité, určité, určité voditko, určité usmernenia E, e, e, Európska centrálna banka musí stimulovať európsku ekonomiku, ak nie okolo Vianoc, tak aspoň ako dar k novému roku. Modrá karta, pán Papedomemu. Ďakujem za túto možnosť. Pán Ren. Myslím si, že sa veľa strač, straší a hovorí sa aj o tom, že voľby, nadchádzajúce voľby v Grécku by mohli znamenať o, o odchod Grécka z eurozóny. Ako? A, aký je váš postoj k tejto veci? K vytváraniu e, e, po, pocitu e, obav a, a strachu. Pán Oliren, ako vieme, Grécko prechádzalo veľmi ťažkým obdobím a teraz už zaznamenáva rast. Vôbec nemám úmysel e, zasahovať do vnútornej politiky Grécka. Avšak e, politická strana e, Sirias a pán Cipras, ktorý ju vedie, E, e, má svoje predstavy o e, účasti Grécka v eurozóne. Je jasné, že obrovská zadlženosť Grécka si vyžaduje reštrukturalizáciu a to je vec dlhodobá. Ďakujem. Teraz má slovo pán Butikofer. Jedna minúta. Ďakujem za, za slovo. Mm pri tejto dispute, či Junckerov investičný plán bude znamenať účinný krok e, k udržavateľnému rozvoju, tak my, zelení, sme toho názoru, že všetky členské štáty EÚ sa majú podielať svojimi príspevkami na tomto fonde. Myslím si, že viackrát tu, tu bol takýto apel a treba ho brať vážne. Po druhé, podľa mňa ide o šesť rozhodujúcich kritérií tak ako povedal pán Juncker, nemôžu byť sektorové a geografické kvóty. Musí ísť o európsku pridanú hodnotu. Musia, musia byť príspevky k trvalo udržateľnému e, rastu. Musí to byť e, pod taktovkou expertov EIB e a musí ísť o stimuláciu súkromných investícií a potom v členských štátoch malé a stredne veľké firmy musia e, z tohto profitovať, musí sa ich to bezprostredne týkať. Takže máme e, e, ďalšieho rečníka. Ďakujem. E, ja by som chcel hovoriť o situácii na Ukrajine a to bude e, a, e, o konfliktoch v iných častiach sveta. To bude znamenať zvýšenie počtu utečencov, čiže narast, narastá hrozba globálnej vojny boja o energie musíme si uvedomiť, že veľmi pravdepodobne sa rozduchá nová kríza a vieme, že je snaha zabezpečiť si e, vlastne e, e, lacnú pracovnú silu a máme viac a viac dlhov a tých, tých 300 miliard ani nezávaží. Takže vieme, že tá konkurencieschopnosť úplne neovplyvní život ľudí. Ľudia by mali chopiť moc do rúk a potlačiť tento, toto barbarstvo. Pán Dirk, ďakujem za slovo. Všetky tri inštitúcie si uvedomujú, že je potrebné oživiť ekonomiku a ja podporujem tento cieľ. Ale mám určité pochybnosti. Ak dovolíte v tejto súvislosti, nie, mám niekoľko poznámok. Okrem zdrojov z Európskej investičnej banky nevidím Niekde e, e, ďalšie e, peňažné zdroje. Vieme, že sú vyhradené nejaké peniaze na ten horizont 2020 a v podstate to, o čo tu hovoríme, je presúvanie peniazy z jedného vrecka EÚ do druhé. Komisia hovorila o tzv. multiplikačnom účinku, ale to je otázne. Keď sa pozriete na tie prezentované odhady, sú, zďaleka nie sú reálne. Po tretie, Domnievame sa, že je potrebné starostlivo vyberať projekty, len kvalitné projekty e, zabezpečia dosiahnutie tých vytýčených e, výsledkov a, a, a cieľov z dlhodobého hľadiska. Ak sa zamyslíte nad tými energetickými projektami, oni sú, oni sú takýmito projektami, ktorí majú e, zásadný dlhodobý rozmer ten Barozov balík e, e, taktiež kladol dôraz na energetické aspekty, avšak e, zatiaľ stále chýbajú tie primerané zdroje. Keď sa pozriete do krajín v strednej a východnej Európe, tak narazíte na problém dostupných cien energií Potrebujeme mať zdravý energetický trh e, v Európe. Lacnejšia energia e, urobí e, z Európy celo, ktorý je konkurencieschopný. Je tu modrá karta. Pán Dirk, príjmate ju? Áno, 30 sekúnd. Je to pán Uhely. Aby ekonomika sa opäť naštartovala, je potrebná dôvera keď sa pozriete do pracovného programu komisie, ja e, ako Maďar e, môžem konštatovať, e, a hovorím tým aj za iné štáty EÚ, veľmi často na tej národnej úrovni sa všetko otočí naopak E, e, tak sa to deje napríklad v Maďarsku. My zavádzame novú daň a náš premiér e, sa vyhovára na Európsku úniu, že to je zdôvodnenie tejto novej dane. Ďakujem za túto otázku, odpovedá pán Dirk. Áno, je pravdou to, že ekonomický rast v Maďarsku je, je e, taký, že sme na špičke rastového rebríčka v rámci celej EÚ. Je to okolo 3 e, e, Myslím, že stojí za to sa pozrieť na jednotlivé ekonomické ukazovatele Maďarska. A Maďarsko sa dokázalo popasovať s krizovou situáciou. Teraz pani Garcia Pérez, ďakujem. Pán Rachoj, španielský premiér, minulý týždeň e, konštatoval, že tieto Vianoce budú Vianoce ekonomického oživenia. Pán Weber konštatoval, že tie krajiny, ktoré realizovali štruktúrálnu reformu, sa stali hnacími motormi európskej ekonomike, ekonomiky. Pre oboch mám E, otázku, na akej planete žijete, vnímate, čo sa deje, veď sú e, rodiny, ktoré e, sú vyháňané zo svojich domovov a, a tieto sú konfiškované a musíte si uvedomiť, že práva obyčajných rodí sú ohradzované. ECOFIN dokonca sa rozhodol odľahčiť pôvodnú verziu dane z finančných transakcií. Nesmieme robiť také kroky, ktoré spôsobujú to, že pracujúci stredná vrstva rodiny trpia je potrebné e, nájsť také riešenie krízy, ktoré je e, férové voči obyčajným ľuďom. Ďakujem. Pán Tušanovský, jedna minúta. Vážený pán predseda, dovolte mi stručne komentovať hlavné tému e, decembrovej Európskej rady. Bez pochyby Európa musí zvýšiť investície. Sieťová infraštruktúra spoločne s výskumom a inováciami by mali sme mať na pamäti ako prvotné. Musíme si sa položiť otázka, prečo sú súkromní investori e, v pozadí, prečo nevykazujú teda načenie. Prepačte, je nejaký problém s nemeckým tlmočením, prerušila predsedajúca pána Tušenovský, ktorý opäť začne. A ešte rých. Pane predsedo, dovolte mi stručne Vážený pán predseda, dovolte, aby som stručne okomentoval hlavné e, tému, tému e, decembrovej Európskej rady. Bez pochyby Európa potrebuje zvýšiť investície e, sieťava, infraštruktúra a spoločne s výskumom a inováciami by sme mali mať na pamäti medzi prvými, ale musíme si položiť otázku, prečo súkromný inventór ne, bez značenia sa stávajú k tomuto návrhu. O tom hovoril aj predseda našej frakcie komisie Sieda Kamala na minulom plenárnom zasadnutí. Pokiaľ ide o investičný plán Európskej komisie s ambíciou nastaviť predvídané regulačné prostredie pre podnikanie, to mm, s tým súhlasím. E, čo sa týka tých dvoch hlavných pilierov, mám tam veľké pochybnosti. Ide o vlastne e, e, kúzlenie s číslami. Pri 16 miliárd z EÚ a 5 z EIB má, vytvo, má, by, má byť 315 miliárd. To je multiplikačný efekt 15. Potom prečo prelievame peniaze z programov ktoré sme to vyjednávali, aby sa rozbehli. Napríklad 3,3 miliardy z CEFO, 2,7 miliardy z Horizontu 2020. Budú všetky vybrané projekty splňať eh, kritéria návratnosti. Otáznikov je teda celý rad. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Vilimsky na jednu minútu. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dámy a páni, ja mám taký pocit, že mnohí si nie sú vedomi, aká je dôležitá dramatická tá situácia. Máme tu vysokú nezamestnanosť na tomto kontinente, ktorá je bezpeká na posledných 10 ročiach, potom pokiaľ ide o chudobu, malo by nás to všetky znepokojovať, potom pokiaľ ide o menu, situácia je tak, že vlastne euro je mm, veľmi nestabilné a neustále sa to znižuje kúpi schopnosť prostredníctvom ehm, úrokovej politiky Európskej centrálnej banky. Jediný návrh, ktorý sa spraví zo strany EÚ, komisie a rady a väčšiny tohoto parlamentu je, aby tu bol finančný balík, ktorý, kde bude pákový efekt 15-násobný a takto sa to má celé vyriešiť. Tento produkt sa objavil v médiách, označovalo sa to ako určitá alchymia aj v médiách čo neznamená nič iné ako to, že ide o použitie trikov, ako riešiť situáciu, zabezpečiť financovanie toho, čo by sa ináč nefinancovalo. V minulosti fungovala Európa, keď mali štáty svoje meny, teraz to nefunguje. Ponechám to na vás, aby ste posudili, aká cesta je lepšia. Každý človek, ktorý sa vyzná v tejto veci, je jasné, čo je lepšia cesta. Chcem sa spýtať, či súhlasíte s modrou kartou od pána Leichtfrieda. Pán Leichfried, máte slovo na 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Som veľmi rád, pán Vilimský, teraz ste nám prosprávali, čo sa vám nepáči, čo všetko je zlé ale vôbec sa nezaoberáte tým, aké sú vaše predstavy, by sa zmenili situácie, nemáte žiadne myšlienky, hovoríte stále iba nie. Pomáha to? Nie. Jediné, čo chcete, je to, aby, sme, aby každý konal sám za seba, sám e, sa presadzoval každý štát proti e, nadnárodným koncernom a bankám a potom nastane to, čo nikto z nás nechceme, mať, budú čoraz silnejšie, bohatší a my, ktorí zastupujeme my ako sociálni demokrati, tí, ktorí musia vytvárať hodnoty, musia fať čoraz viac, to potom nastane tá situácia, ak sa vy presadíte. Nech sa páči, máte 30 sekúnd na odpoveď. Pán Leichfried, to, čo som si vypočul od vás, je čistá polemika, ale tá cesta, ako by to mohla funkciovať, to sa preukázalo už na tomto kontinente počas 10 ročí. Bola tam vnútroštátna ekonomická menová politika, kde napriek tomu štáty spolupracovali na rovnakej úrovni, mali priateľské vzťahy. Politika, ktorá sa realizuje teraz, slúži iba koncernom nadnárodným, a to vy sami viete veľmi dobre, aj pokiaľ je TTIP, vieme, ako to bude budete súhlasiť a tým pádom e, koncerny budú mať ešte viac možností v Európe, aby tento negatívny vývoj na našom kontinente sa ešte zhoršil. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Ranžel na 1,5 minúty, nech sa páči. E, Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca, vážený pán predseda rady, predseda komisie Juncker, ja by som najprv chcel vyjadriť moju podporu a chcel by som oceniť tú myšlienku, pokiaľ ide o investície, ktoré chce zabezpečiť komisia. Myslím si, že je to pre nás veľká šanca a chcel by som poukázať na to, že predseda Juncker hovoril aj o tom, že tu nejde o regionálne otázky, to sa má riešiť v rámci kohezných politík, to máte pravdu ale zásadné je to, aby v rámci investícií a rozhodnutia o nich sa posúdila hospodárska sociálna situácia jednotlivých štátov, do akej miery vykonávajú reformy a je tu ten pakový efekt, aby vlastne sa posilnil hospodársky rast a zamestnanosť a aby sa zmiernili sociálne dopady. Ja by som chcel upraviť pozornosť aj na externú agendu Európskej únie. Samozrejme je to otázka Ukrajiny, znepokojúca situácia Ruska, to isté. Ale už teraz eh, sa tu vynára ďalšia otázka, je to aj aktuálna vec tohoto týždňa a síce ide o Turecko. Pokiaľ ide o naše východné hranice, tam nie sú len e, islamské štáty alebo treba z Ukrajina a Rusko. Je tu ešte určitý priestor medzi a tam ide o Turecko a preto sú dôležité otázky slobody, demokracie, právneho štátu. V prípade Turecka je to veľmi dôležitá otázka, dôležité zabezpečiť rovnováhu a myslím si, že rada sa bude musieť tomu vyjadriť. Ďakujem. No, máme teraz isté problémy s časom. Tí, ktorí sú na rečníckom zozname, už tam už neumožním žiadnu modrú kartu, takže to sa, nebude týkať, to sa bude týkať aj pána Zorinia. Aj tak budete mať slovo, nemáme dostatok času, aby som chcel dať možnosť aj ostatným, aby sa mohli vyjadriť. Teraz má slovo pán Ole Ludvíkson na jednu minútu. Ďakujem pekne za slovo. Mám isté otázky, pokiaľ ide o komisiu Vidím tu mnohé otázniky, pokiaľ investičný plán komisie, sú tam mnohé prísľupy a určité rizika, že by to mohlo dopadnúť horšie ako tie ich kalkulácie. Zároveň je ale jasné, že ide tu určitý pozitívny signál, ktorý vyplýva z tejto iniciatívy. Európa potrebuje viac investícií. Myslím, že skutočne nastal čas, aby skutočne táto otázka bola prioritná v rámci politickej agendy. Pokiaľ ide o pokles investícií, od roku 2007 e, klesla úroveň investícií o 15 takže dôležité si niečo spraviť, posunúť konkurenteschopnosť a zabezpečiť prechod na zelenú ekonomiku. Zároveň je dôležité, aby investičný plán sa nepovažoval za tak povediac univerzálny liek, ale je to určitý krok v rámci investičných úsilí. Tento plán môže prispieť k riešeniu, ale nie je to celé riešenie. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne. Boli ste veľmi presní hľadiska času. A teraz má slovo pán Miroslav Piotrovský. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Hlavným, hlavnou témou nadchádzajúceho zasadnutia rady, e, e, Európskej rady má byť analýza a podpora ekonomického rastu v e, Európskej únie a ustanovenie nových smerov tejto politiky. Podľa najnovších údajov Eurostatu v zmysle ukazovateľa HDP na osobu v parit tie e, nákupnej sily máme v EÚ dočinenia s porušením rovnováhy ekonomického rastu. Pre všetkým e, východné vojvodstva e, Polska sú, sú postihnuté biedou a nezamestnanosťou. Bolo by potrebné, keby sme posilnili projekt základnej transportnej siete a investovali prostriedky do, do, do Eh, do eh, koridoru eh, dopravného medzi, medzi Severným a Baltským morom z Varšavy pred Lublanskú, hranicu na Ukrajinu, čo by oživili hospodársky rast. Ďakujem pani Marina Lepen na minútu. Ďakujem pekne za slovo. Takže sú tu rozličné prísľuby, keďže sa blížia Vianoce, Hovoruje sa o rozličných sumách, najprv tých 21 miliárd, to je skutočne smiešná suma, keď si to porovnáte s e, HDP EÚ. Hovoríte o tom, že toto je vlastne posledná šanca, plán poslednej šance aby by ste chceli mobilizovať e, niekoľko stoviek miliárd súkromných investícií. Ako môžeme v to veriť? Že tieto investície pôjdu verejných projektov, ktoré sú menej rentabilné. No, ide tu tak povedať o určitý komunikačný plán. Pozrieme sa do Grécka, ako to tam vyzerá. No a potom ide o ďalšiu vec. Ehm, vyjadrovali si tu mnohí, mnohí chceli aj poučovať. napríklad sú tu také veci ako pokles ehm, pracovníkov aj vo verejnom sektore, odburávajú sa aj e, kapacity nemocníc, klesá výrazným spôsobom priemerná mzda v niektorých krajinách, sú tu desiatky tisíc ďalších nezamestnaných, aj pre všetky medzi mladšími. Musíme si uvedomiť, aké je tu výrazné zadlženie niektorých štátov. Je to skutočne výborný výsledok vašej hospodárskej politiky. Je tu modrá karta zo strany pani Harm. Súhlasíte? Glauben Sie, dass... Ďakujem. Myslíte si, že je zmysluplnou investíciou po tých včerajších e, informáciách o tom, ako Rusko rozhodlo, že vlastne požičia vašej strane 40 miliónov. Myslíte si, že je zmysluplné e, ruskému ľudu odobrať teraz 40 miliónov, aby ste bojovali proti EÚ? páči, máte 30 sekúnd. Ako tradične rozprávate tu o nezmysloch, pani Harms. A zdá sa, že to je vlastne vaša hlavná práca. Takže keď e, ide o túto požičku, zobrali sme si ju preto, lebo francúzske banky nám neposkytli financovanie. Tie sú dispozícii vám, vašim stranám, a kto nie je s vami spriateľ, nedostane žiadne peniaze. Toto je tá politika, ako to funguje. Takto fungujú banky a finančné trhy. Naša politika sa zameriava na to, aby sme obhajovali národy proti týmto elementom. Ďakujem. Teraz má slovo pán Karas na 1,5 minúty. Pokiaľ ide o našu politiku, tam sa zameriava na to, aby nezávislosť členských štátov sa posilnila, dodržiavali ľudské práva, dodržiavalo sa medzinárodné právo, zabezpečili sa investície, rast a zamestnanosť a posilnila sa konkurenceschopnosť EÚ. Dámy a páni, takže poďme k téme samitu. Ja očakávam od tohoto samitu, že členské štáty príjmú konkrétne záväzky, a že sa nebudú iba nejako obhajovať. Ja od tohoto samitu očakávam, že sa vážnym spôsobom bude zapodievať e, návrhmi komisie a príjme rozhodnutia, ktoré sa týkajú implementácie návrhov komisie, ako aj zohľadňa vznesenia parlamentu. Ja očakávam od tohoto samitu, že každý členský štát e, prispieje svojim dielom a že Junckerov program pre rast a zamestnanosť sa stane niečím konkrétnym. Tých 21 miliard sa môže e, zdvojnásobiť, je možné zvýšiť záruky, je možné poskytnúť daňové stimuly a je možné navrhnúť projekty, áno, projekty, ktoré majú európsku pridanú hodnotu, namiesto toho, aby došlo k nacionalizácii. Ide tu o udržateľné, environmentálne, sociálne aj ekonomicky namiesto dosahovania jednorázového efekta. To je to, efektu, to je to, čo ja očakávam. Vážnosť, serióznosť a nie nacionalizáciu fondu. Ja očakám veľmi konkrétne aj to, že pokiaľ ide o konsolidáciu rozpočtov, je to úsilie, v ktorom sa bude pokračovať, že pokračovať sa budú kontrolovať rozpočty všetkých členských štátov, zvýšia sa štruktúrálne reformy, aby sme mali peniaze na e, investície a deregulácia sa bude, si bude brať za príklad komisiu. To je to, čo očakám od tohoto samitu. Pán, teraz máte modrú e, kartu od pána Krušenova. Sa primáte ju? Pán Krušenova, 30 sekúnd, nech sa páči. Vážené Um, ďakujem. Vy ste práve hovorili o, uh, o zohľadňovaní ľudských práv, ale správa k uh, úsporám z Európskeho parlamentu, o šetrení, eh, ktorý zrejme podpíšete, tam sa hovorí o porušovaní ľudských práv. A to nie, eh, nie je len predmetom správy, ale na tom sa dohodlo. Je to v uznesení komisie a je to v nemeckej charte, takže to tam je napísané, že členské štáty eh, musia prijať svoje povinnosti, pričom porušujú medzinárodné ľudské práva. Čo si o tom myslíte? Pán Karas, 30 minút, 30 sekúnd, pardon. No už predseda komisie pred svojou voľbou viackrát upozorňuje na to, že správa Európskeho parlamentu o o preverení a kontroly trojky obsahuje a ponúka zásadné body, ktorými sa môže prepojiť a posilniť európska politika. Okrem toho, členské štáty e, to považovali za núdzovú konštrukciu na, eh, na boj s krízou, pretože charta základných ľudských práv a ľudských práv platí aj pri presadzovaní takýchto cieľov. Ako ďalší rečník, pani predsednička, po tom, ako sme si vypočuli Junckerov pracovný program a, a program rady. Je to e, pre nás sklamaním. E, Európania a celý svet e, sa veľmi presne pozerá na nás, čo chceme robiť, ako to zrealizujeme. A presne všetci budú sledovať ten prvý pol rok 2015 my potrebujeme investičný plán tu na mieste, my potrebujeme konkrétny investičný plán, ktorý nebude len uh, nejakým fondom, kto, kto, kde sa hovorí o nejakých projektoch, ktorí sa nezrealizujú a ktoré nebudú pokryté skutočnými prostriedkami. My potrebujeme transparentnosť, my potrebujeme daňovú konvergenciu, ktorá bude absolútne jednoznačná. Toto musí jasne vyplývať aj z toho kalendára pre uh, E, Európsku úniu. Musíme konať. Chceme konať alebo chceme sklamávať? Toto všetko je e, hra budúceho. E, toto všetko je na stole pred summitom budúcej, budúcim summitom rady, takže o tomto musíte rozhodnúť. Ako ďalší pán Janis, ka, Kefalogianis. Ďakujem pani predsednička keď si pozrieme dejiny investícií v Európe za posledné roky, tak môžeme konštatovať, že stará Európa 10, 15, 18 štátov sa zdvojnásobila. Ale máme tu 260 miliónov eur, ktorí tu chýbajú, aj keď si teraz zoberieme celú túto oblasť a e, keď si to zoberieme, keď si zoberieme koniec roka 2000, tak skonštatujeme, že 116 miliard chýba tých investícií, ktoré mali byť uh, realizované v rámci programoch, uh, investičných programov EÚ. Ten balík Juncker, tých 21 miliard, uh, tam máme eh, nejaké peniaze, nejaké prostriedky z eh, rozpočtu, potom tam je eh, Európska centrálna banka, potom je tam ten pákový efekt, ale napriek tomu nám tu budú zase prostriedky chýbať. Takže takto zase prídeme o milión pracovných miest. Pán Juncker hovorí, eh, pán Juncker má veľmi dôležitú úlohu a to, že všade eh, musí v Európe, v Ázii, všade musí, v Amerike musí presvedčiť investorov, aby podporili tento investičný program tých 315 miliónov, eh, miliard eur investičný fond, to je niečo, čo musí mať pozitívny dopad na trhy. Takže, vážené kolegyne a kolegovia, musíme prejsť z kultúry prostriedkov na kultúru uh, investícií. Uh, akceptujte modrú kartu od pána Fariu. Pán Faria, máte 30 sekúnd. Ďakujem, pani predsednička. Nejde teraz o tohto posledného rečníka, ale o predchádzajúceho. Ja som tam žiadala o modrú kartu. Ja by som len chcel, aby, sa to, aby ste mi to nedovolili. Prepačte, bolo mi to e, neoznamené príliš neskoro. Dobre, pani Katlin van Brent. 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Uh, predseda rady a pán predseda komisie. Ja by som chcela prečítať krátko jeden článok z novín EU. EU e, míňa miliardy e, finančných prostov na e, nezmyselné investície, ako boli napríklad letiska v, v Grécku, v Polsku, Turecku a všetko toto sa e, dostali e, x miliónov eur a toto sú nezmyselné investície, e, nerentabilné investície. Prečo o tom hovorím? Pre ľudí, ktorí majú radi a milujú Európu, je to veľmi tvrdé takéto niečo čítať v novinách. Nejde o to, aby sme neinvestovali. Určite nie, my musíme investovať, ale ide o to, aby a ide teda o to, že moja politická skupina je absolútne za to, aby sme, eh, aby sme investovali, aby sme investovali viac. My vyzývame radu k tomu, ale nesmie nám byť jedno, do čoho. Musí, nemôže to byť prestižný projekt nejakého ministra alebo nejakej členskej, nejakého členského štátu. Musí to byť budúcnosť, to musia byť kritériá, ktoré majú dočinenia s trvalou udržateľnosťou, s rozvojom a s vytvorením nových pracovných miest. Musí to byť napríklad digitálna agenda alebo energetická únia. Toto sú investície na prípravu našej budúcnosti, na vytvorenie nových pracovných miest, ktoré majú zmysel. Toto nie sú prestížne projekty niektorých členov vlád členských štátov, ktoré nemajú v podstate žiadny význam. Ďakujem, pán Kelly. Minútu 30. My nemáme eh, viac istoty, ale máme eh, lepší prehľad, eh, čo sa týka tohto investičného plánu. Je dôležité, aby sme urobili ďalší kros. Ak bude úspešný, tak celá Európa bude úspešná. Ak bude neúspešný, celá Európa bude neúspešná. Hlavné bremeno zodpovednosti nesie komisia a očakáva sa od Európskeho parlamentu to podporiť a je smutné, že e, vlastne e, musela tu padnúť výzva smerom na radu, aby teda sa zaviazala, zaviazala Európa a teda členské štáty k týmto, e, k týmto štruktúrálnym reformám. ako povedal nás, nás líder, pán Weber, Irsko, ktoré pred 4-5 rokmi bol na pokraji krachu, muselo prehltnúť veľmi horkú medicínu, muselo zvládnuť veľké útrapy a teraz vykazujeme už raz 4,8 tohto roku. Pán Juncker hovoril o dôvere, to znamená e, e, dvo, e, presvedčenie a optimizmus skutočne 50 malých a stredne veľkých podnikov v Írsku vyjadrilo presvedčenie, že budúci rok budú schopné vytvoriť ďalšie pracovné miesto, keby i každý malý a stredne veľký podnik zvyšil počet zamestnancov o jeden, tak vyriešili by sme ten najpalčivejší problém v EÚ, čiže ekonomický ekonomický rásy, e, udržateľné projekty, e, ktoré sú potrebné a nevychádza sa pri nich len e, z, nejakej, z nejakých marnivých cieľov. Teraz Marin Mici, jedna minúta. Ďakujem vám pekne, pani predsednička, pán predseda komisie. Európa musí uh, okamžite a rýchlo obnoviť svoj potenciál. Máme tu investície, ktoré sa majú e, orientovať do e, trvalo udržateľného rozvoja a e, boja s krízou. Je invest, nový investičný plán tá zmena, na ktorú sme už dlho čakali, alebo je to, alebo je to príliš neskoro. Je to síce ten plán, ktorý presne potrebujeme, ale mám pocit, že je to uh, pri krok s tým správnym smerom. Uh, boj s chudobou, boj s, so sociálnou exklúziou, podpora sociálnych eh, zabezpečovacích systémov. Všetko je v poriadku, ale mnohé ďalšie je potrebné, aby komisia a rada zabezpečila a to sú príspevky eh, členských štátov a súkromného sektora, tieto by mali byť lepšie definované a tiež financovanie vládami Mali by sme zamedziť tomu, aby sa finančné nástroje používali eh, paralelne, eh, pretože eh, tento finančný plán bude záležať na tom, ako bude teda úspech tohto finančného plánu bude závisiť od toho, ako bude fungovať pán Karinš, Kristianis. Ďakujem, pani predsednička. My dnes hovoríme o investíciách, o investíciách, ktoré v Európe potrebujeme. Uh, odkiaľ ale tieto investície dostaneme. My vieme, že zadlženie členských štátov je príliš vysoké. My vieme, že e, takmer už nemáme rezervy, takže nám zostáva len súkromný sektor. V súkromnom sektore sú tieto prostriedky k dispozícii, ale súkromný sektor ich neinvestuje do hospodárstva. A teraz si musíme položiť otázku, prečo? Prečo e, neinvestuje e, súkromný sektor do európskeho hospodárstva? A odpovedie je nasledovná. Jednoducho tu chýba dôvera. Dôvera v európske hospodárstvo. My tu máme príliš Eh, zaťažujúce eh, úpravy, máme málo flexibility. Európska komisia nám návrhuje teraz riešenie, ako priťahnuť súkromné investície, aby sa mohli realizovať rôzne projekty. Vážené kolegyne a kolegovia, pokiaľ členské štáty nebudú naďalej trvať na realizovaní štruktúrálnych reforiem, tak tie súkromné investície k nám nepotečú. Budeme musieť odburávať Eh, budeme musieť odburávať eh, rôzne eh, ustanovenia, ale legislatívne a budeme mať problémy v národných rozpočtoch. Ďakujem. Ištván Ujheli na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážený pán Juncker, poznáte ten výraz skypovací, skypovací stará mama, starý otec, alebo vnuk. No toto sú, toto sú ľudia, ktorí vďaka hospodárskej kríze musia žiť e, v iných krajinách, ktoré musia od seba žiť tisícky kilometrov. To sú rodiny, ktoré musia, musia zmeniť svoju, e, svoju, e, svoj domov a, a to sú vlastne vnúčikovia, ktoré malokedy vidia naživo svojich starých rodičov, pretože ich rodičia museli ísť za prácou do úplne inej krajiny. Toto sa týka mnohých e, východoeurópskych e, zamestnancov, ktorí e, jednoducho potom chýbajú u nás doma. My nemáme napríklad žiadnych ošetrovateľ, žiadne zdravotné sestry. Máme 6 tisíc Maďarov, ktorí museli opustiť svoju vlast za posledné roky. Uh, Mali by sme naštartovať skutočne akčný program na to, aby sa títo mnohí eh, mladí ľudia, mnohí eh, a mnohí eh, starší ľudia nemuseli sa kontaktovať len cez Skype. Áno, ďakujem, pán David Kasa. Ďakujem. ďakujem. Chcem poukázať na to, že E, e, sa robí veľmi dôležitý e, krok zo strany komisie. Za to sa chcem poďakovať pánovi Junckerovi. To bude na prospech sociálneho hospodárskeho rastu EÚ. Ak dovolíte, dotknem sa ešte ďalšej, ďalšieho problému, ktorý má bezprostredný dopad na Európu. Ide o situáciu na Ukrajine a Ruska minulý týždeň vy a expert na ľudské práva navštívil Maltu a skutočne v ďalších mesiacoch očakávame ďalší príliv migrantov. Ale hovoríme o probléme, ktorý sa týka Malty, týka sa Talianska, týka sa celej Európy. Jednoducho musíme si uvedomiť, že toto sú závažné problémy, ktoré súvisia s príchodom e, pristahovalcov predovšetkým zo severu Afriku. Mm, a teraz už dozrel čas na to, aby rada a členské štáty e, pristúpili ku krokom. Je hamba, že talianské predsedníctvo vôbec nehovorilo o tejto téme v posledných dňoch svojho predsedníctva. Skutočne je nevyhnutné preukázať reálnu solidaritu, veď tu dochádza k ľudským tragédiám a Stredozemné more sa stáva, e, sa stáva e, pohrebiskom. Jednoducho e, treba pristúpiť k činom a neostávať len pri slovách. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Guillaume Baláš, jedna minúta. Ďakujem. Pán Juncker, vážený e, pán predseda e, e, rady. Pán Weber aj pán Lambsdorff konštatovali, že Francúzsko musí realizovať strukturálne reformy. Verím, že to nie je inšperované argumentami pani Le Pen. Ale aby som sa teda držal témy, napríklad deflácia. Táto číha v Európe aj inde vo svete. Vieme, že sú globálne štrukturálne reformy, ktoré znamenajú znižovanie pracovnej sily a znižovanie miest a to vlastne spôsobuje defláciu e, a my vieme, e, že e, preto sa utiekame k k modle e, súkromných investícií, pretože jednoducho verejné prostriedky chýbajú. Pán e, Juncker, nie je istý e, rozpor medzi vašim plánom a verejnými prostriedkami, dostatočným objemom, ktoré by mali slúžiť ako záruka pre súkromné investície. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz nasleduje ďalšia rečnička, je to pani Teocharus. Máte minútu 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vám predseda Juncker, predstavili ste naozaj veľmi ambiciózny investičný plán pre rast. A je naozaj dôležité, aby ste teraz tento plán čo najrychlejšie spustili a naozaj s veľkou rozhodnosťou, pretože mnohé európske krajiny už nevydržia situáciu a úspory v niektorých krajinách sú eh, naozaj veľmi eh, vysoké, eh, sú tam obrovské dlhy, ľudia trpia, je tam mnoho takých, ktorí prišli o strechu nad hlavou alebo trpia hladom. Sociálna stabilita, mm, to nejde ruka v ruke s tými nerovnováhami, ktoré momentálne vznikajú v mnohých krajinách, v mnohých krajinách vrátane tej mojej v Grécku. To vidno naozaj veľmi na Cypre, v Španielsku, v Portugalsku je situácia podobná a nezamestnanosť neustále narastá. Kto bude takýto podmienok investovať? Z čoho majú prísť tie investície? Dokonca v Grécku hovoríme o možnosti vystúpenia z eurozóny, čo by malo dopady na štátne dlhopisy a malo by to teda ďaleko siahle dopady aj na iné krajiny, Cyprus a tak ďalej. Čiže je naozaj potreba ten systém, spusti, e, ten plán spustiť čo najskôr, aby sa nevytvorili e, systémové e, chyby a takto by sme už raz nedosiahli naozaj nikdy. Ďakujem pekne a teraz pani Rodriguez rovnako minúta 30, nech sa páči. The next, uh, European... Budúca Európska rada bude naozaj rozhodujúca môže priniesť naozaj prelom v Európe, taký zvrat. Naša skupina SAD chce podporiť komisiu a talianské predsedníctvo, pokiaľ ide o to, aby členské štáty prijali skutočné záväzky. Záväzky poprvé, aby sme mali strategický fond na investovanie, strategický investičný fond, taký, ktorý poslúži na financovanie naozaj kľúčových investícií, ktoré v Európe potrebujeme. Členské štáty musia prispieť kapitálom a tieto príspevky národných štátov musia byť neutralizované. Takže toto je ten záväzok, ktorý musíme dosiahnuť na rade ako prvý. A druhý záväzok, ten sa týka daňovej politiky, lebo aj tu je naozaj potrebný zvrat. Nie len pokiaľ ide o transparentnosť, ale aj pokiaľ ide o zabezpečenie toho, že sa dane budú platiť tam, kde boli vygenerované zisky. Toto je záväzok, ktorý prednedávnom prijal predseda komisie. A tretí záväzok, ktorý od rady čakáme, je mandát štyrom predsedom, aby sa uzavrela, pardon, završila smenová a hospodárska únia. Je to naozaj potrebné Bez konvergencie totiž nedosiahneme nedosiahneme žiaden pokrok v eurozóne, respektíve nebude eurozóna mať žiadnu budúcnosť. Ďakujem. A teraz pán Lightfried, aj vy máte minútu 30, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Nad Európou sa nachádza tieň, je to tieň nespravodlivosti a každý to pociťuje. Každý jeden občan je nespokojný s takouto nespravodlivosťou, ktorá v Európskej únii vládne. Sme v situácii, kedy peniaze pracujúcich, tých, ktorí tvrdo pracujú, a tieto príjmy nerastli za ostatných 20 rokov, de facto ani o cent. Ale tí najbohatší profitujú, veľké banky, veľké koncerny profitujú z našej situácie. A toto je vnímané právom ako nespravodlivosť. Ak sa nám nepodarí túto nespravodlivosť odstrániť, tak budeme mať čoraz väčší problém. Keď naši občania budú situáciu vnímať ako nespravodlivú, tak e, nebudú podporovať naše ciele. Jednotná Európa e, nebude mať žiadnu podporu. E, a toto je problém, ktorý je potrebné naozaj naliehavo vyriešiť. A tie nerovnováhy je tiež potrebné riešiť. Pán Lajkfri, prepáčte, máme tu problém v s tým, že na nemeckom kanáli momentálne beží grečtina. Už to bolo opravené. No, ja po grecky iste nehovorím, hovorí pán Lightfried. Čiže ten problém nespôsobujem ja. Mohol by som vystúpiť po anglicky, keby bolo treba. Už to ale funguje, pán Lightfried, môžete pokračovať. Mám začať od znova? Nie. Pokojne pokračujte. No, zase nespravodlivosť v Európe. Takže v Európe je nespravodlivosť a potom to zmeniť. Zhrniem to, máme daňovú nespravodlivosť. S tým sa musíme popasovať a tiež sa musíme postarať o to, aby aj pred súdom si všetci boli rovní. Toto je jedna z našich základných hodnôt. Nemôžu tvrdať dohody, obchodné dohody, kde koncerny pôjdu pred špeciálne súdy a bežný občan pôjde pred bežný súd. Veď toto je nespravodlivé. Musíme sa naozaj snažiť a znova vytvoriť spravodlivú Európu, eh, kde každý bude si rovný. V opačnom prípade budeme konfrontovaní s obrovskými problémami. Ďakujem pekne, pani predsednička. Čas som dodržal, hoci asi niektorí nerozumeli čo som hovoril. Ďakujem pekne za zadržanie rečníckého času napriek tlmočníckým problémom. A teraz vystupí pán Tank. Máte minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Junckerov investičný plán je prelomom prelomom v politickom myslení, ako aj v hospodárskej situácii. Je to taká posledná snaha rozpočtu s obmedzeným rozpočtom na dispozícii prostriedky. A je to hlavne výzva, výzva pre členské štáty a radu aby sa viac prispievalo k investíciám v členských štátoch. Nepotrebujeme naozaj silné reči, ale konkrétne kroky. Potrebujeme vzájomné úsilie od krajín, očakávame, ak majú finančný priestor, aby podporili také krajiny, ktoré tento priestor nemajú. A tiež očakávame podporu pri reformách. Rozpočtové pravidlá tomu nemôžu stať v ceste a tiež musia mať podpornú funkciu. Iba takto vznikne potrebný stimul na podporu súkromných a verejných investícií a až potom naozaj bude môcť dôjsť k tým zmenám, k tomu potrebnému zvratu v našom hospodárstve. Ďakujem pekne. Posledný ročný predkečty aj je pán Fleckenstein. Máte minútu 30, nech sa páči. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovia, dovolte mi zo pár slov k tomu, čo očakávame od rady v súvislosti s Ukrajinou. Očakávame eh, naozaj jasné slova a potom aj rozhodné konanie. Akákoľvek podpora zvolenej ukrajinskej vláde a hlavne prezidenta Porošenka prezidentovi Porošenkovi. Znamená to hlavne podpora pri presadzovaní dohodnutého prímeria, ako aj rozhovory s Ruskom. Znamená to podporu zlepšenia humanitárnej situácie, najmä vo východnej časti Ukrajiny. A znamená to aj podporu prípravy konceptu decentralizácie v krajine. Podporu ďalej je potrebné poskytnúť pri reformnom programe, pri implementácii toho programu, ktorý si vláda sama stanovila. Ešte sa takmer nič nezmenilo, ale ľudia na Ukrajine musia čoskoro vidieť konkrétne reformné pokroky. Stojí to know-how, ktoré môžeme my poskytnúť, stojí to finančnú pomoc, ktorú ponúkame, tak aby hlavne nedošlo k zhoršeniu sociálnej e, situácie e, v takýchto prelomových e, časoch. Čiže toto je potrebné zabezpečiť a nielen platiť dodávateľom z východu a z západu. Máme tu modrú kartu od pána Sulika. Pre vás nech sa páči, pán Sulik. Meine Frage lautet... Vy ste povedali, že ponúkate finančnú pomoc Ukrajina je e, takmer skrachovaná, prakticky skrachovaná a ide o finančnú pomoc vo výške desiatok miliard eur. Ste za to, aby Európska únia Ukrajinu zachránila, tak ako sme zachránili Grécko. No, zachránila to je možno prisilné slovo, ale dostali 140 e, miliard eur od nás rovnako postupovať aj v prípade Ukrajiny? 30 sekúnd na odpoveď. To EÚ sama nedokáže. Ale samozrejme, že potrebujeme finančnú podporu ak chceme zachrániť v úvodzovkách Ukrajinu, ako hovoríte, spoločne s členskými štátmi a s bankou a s ďalšími by sa nám to malo podariť a to v takom objeme, v akom sa budú konať alebo budú dariť e, reformy e, na Ukrajine. E, ak tie reformy nebudú, tak sa nedosiahne. dosiahne. Nemôžeme niekam pumpovať peniaze bez toho, aby sa tam robili skutočne trvalé reformy. Ďakujem pekne a myslím, že sme v tomto si všetci zajedno v snemovni. Ďakujem pekne. 9 osôb sa prihlásilo do Catch aj, hovorí predsednička, čiže na ten čas budem veľmi dohliadať. Pani Mercedes Breso je prvá rečníčka, máte minútu, nech sa páči signor presidente eh, onorevoli colleghi ďakujem veľmi pekne vážená pani predsedníčka. ja patrím teda k tým ktorí junckerov plán považujú za zaujímavý za toho predpokladu, že to skutočne bude nástroj, prostredníctvom ktorého sa zavedie nejaká flexibilita pre členské štáty, a síce teda na európskej úrovni v tom zmysle, aby sa dali investície skutočne realizovať. Takže ja sa chcem spýtať predovšetkým predstaviteľa rady, no, teda talianského predsedníctva, ktorého tu máme. Uvedomujete si, že čo to vlastne znamená pre členské štáty, ktoré majú relatívne obmedzené východzie prostriedky a sú to takisto aj multiplikátory, ktoré musia brať do úvahy že skutočne sa tu takéto investície z ich strany majú robiť. 300 miliard eur v Junckerovom pláne jednoducho to nestačí na to, aby sa uzatvorilo toto vákum. Ten deficit tu stále bude. Takže viete to nejako vysvetliť. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Notis Matias. Ďakujem. Áno. Vyjadrili ste tu takú určitú samokritiku, pokiaľ ide o zasahovanie do vnútornej politiky Grécka a zároveň ste povedali, že za určitých podmienok by ste mali právo na to zasahovať do vnútornej politiky niektorých štátov, ale Komisia jednoducho je tu zaviazaná plniť neutralitu politickú a takisto to je aj zmluva o Európskej únie, ktorá sa musí rešpektovať. A nemôžete tu fungovať ako zástanca záujmov tých, ktorí majú dlhy. Vážený pán Juncker, nemôžete priateľov referanda zachrániť v Grécku. Treba povedať, že v ostatnom čase ste vy, ako aj pán Schäuble, ste sa zasadzovali za takú politiku, ktorá jednoducho neprináša výsledky. Nepresadíme ju, pretože po ďalších voľbách jednoducho e, sa trojka vyhodí z Grécka a dlhy sa odpíšu. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Pri ďalšom samite Musíme apelovať na Turecko, aby sa medzinárodné právo už jednoducho neporušovalo, pretože e, zasahuje do zvrchovanej zóny obchodnej Cypru. A nemôžu sa to takto porušovať a zašľapávať základné ľudské práva tým, že sa tu jednoducho dávajú do väzenia žurnalisti a to tak smerom navonok, ako aj dovnútra. Ale treba povedať, že ešte tu je možnosť pre Turecko, určitá otvorenosť pre niektoré členské štáty a možno takýmto spôsobom by mohla pokračovať táto krajina vo svojej politike, v demokratickom zmýšľaní, ak skutočne chceme dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o možný vstup Turecka. Takže musíme apelovať na Turecko, aby dodržiavalo záväzky, aby jednoducho zastavilo všetky nelegálne kroky, dodržiavalo základné práva. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička je pani Gomeš. Nech sa páči, máte minútu. Teraz sa jednoducho otvárajú v našom meste e, kantíny len pre deti, ale aj pre nezamestnaných ľudí. Nehambíte sa, pán Juncker, že sa to deje v takej krajine ako Portugalsko Pán Weber hovoril, že sa tu hovorí o lokomotíve hospodárskej v Európe. Nemáme peniaze na investície do nemáme investície do potrebných projektov a pritom sú tu veľké podniky, ktoré jednoducho neplatia dane. Ako je to možné? Chcete vy v komisii a na rade skutočne sa zhostiť vašich zodpovedností? Máme tu LuxLeaks škandál. Chcete skutočne v tejto oblasti niečo urobiť? Máme tu daňový dumping, porušuje sa hospodárska súťaž, podkomvávajú sa viaceré pravidlá, podporuje sa tu daňová kriminalita, korupcia. Čo s tým spravíte? A pokiaľ ide o externú agendu, kríza v Rusku a na Ukrajine, chcete, aby pokračovala? E, chcete, aby zatienila záujmy bezpečnostné v E, ktoré máme, lebo tu máme aj problémy v takých krajinách ako je Líbia. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička je pani Marina. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Treba povedať, že v Španielsku už v plnej miere vidíme, ako to vlastne vyzerá s investičným plánom pána Junkera, Nemusí nám to už nikto vysvetľovať. My sme túto politiku vlastne už zažili predtým, než sa uplatnila, pretože Mali sme tu projekty už v minulosti, ktoré podporovala Európska investičná banka a niektoré z nich boli skutočne veľkým zlyhaním. Kastor nastal vyše miliardu eur a tieto peniaze išli pánovi Florentinovi Perezovi a takisto predsedovi, prezidentovi futbalového klubu v Madride a takisto aj do ostatných vreciek. Takže takto vyzerali verejné obstaráky, takto bude vyzerať aj Junckerov plán. Verejné peniaze pôjdu do e, súkromných investícií a jednoducho nepomôžu tým, ktorým sú určení. Takto sa dá zosumarizovať tento plán. Čo ste ešte pripravili a pre koho, pán Junke? Ďakujem, pán Ivo Weigl, máte minútu. Vážená pani predsednička, vážený pán Juncker, ja vám chcem zablahoželať k vašim naozaj takým briskným ideám. Myslím, že ste už dnes trošku unavení, e, takže je naozaj zložité nás všetkých počúvať, ale e, chcem predsa len menej svojich voličov povedať jedno želanie. Váš program investícií je dobrý, vítame ho, ale starší občania očakávajú taký program, ktorý bude reagovať aj na demografické zmeny v Európe. Toto je vec, ktorú ste zatiaľ doteraz neriešili a ja teda dúfam, že sa k tomu dostanete vo vašich ďalších vystúpeniach. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Emanuel Glecos na minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Európsky summit ako keby kradol peniaze občanov v prospech búrs. A teraz tento nový program bude zacielený znovu v tých istých intenciách ako v minulosti. Takže musí sa poukázať aj na to, že demokracia, justícia a ľudské práva sú tu pošliapavané. Rada sa ako keby sprisahala proti obyvateľom V Grécku má vláda iba malú väčšinu a skutočne iba prostredníctvom manipulácie volebného systému ostatných politických skupín sa jej podarilo získať väčšinu a takto sa dostala k moci. A Jean-Claude Juncker tu postupuje protieticky, neeticky, na tom zmysle, aby jednoducho tu zachránil tú svoju vládu. A včera vlastne sa obhajoval tým, že na to má ešte aj právo. Neakceptujeme modré karty v rámci tejto spontánnej rozpravy. Ešte tu máme dvoch rečníkov, pán Tibor Sane a potom pani Flašíková Beňová. Tak pán Tibor Sane, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený, vážená pani predsednička. Sú tu dve veci, ktoré chcem spomenúť. Jedna sa už spomínala prostredníctvom tej modrej otázky a ja by som chcel upriamiť pozornosť pána Junkera na skutočnosť, že danové e, vyhýbanie sa danovej povinnosti, ako aj ostatné problémy, ktoré tu boli spomenuté, jednoducho nepokrývajú celkové riešenie tejto situácie, ktoré tu máme e, v oblasti kriminality týkajúcej sa daňovej oblasti. Máme tu nadmerné zdaňovanie častokrát a toto niekedy jednoducho vedie aj k narušovaniu fungovania hospodárstiev. Ja spomeniem jeden príklad, napríklad Maďarsko pokiaľ ide o predaj potravín, tam je veľmi veľká daň z pridanej hodnoty a táto sa ešte má navýšiť o 6% a vláda naša to chce a to je jednoducho e, zruší možnosť, e, to by jednoducho bude viesť k čiernemu hospodárstvu. Takže ďalšia vec, chcel by som, aby sme tento investičný balíček mali taký, aby jednoducho nebral peniaze z ostatných. A teraz ešte... Paži pán predseda juncker nadchádzajúce dni vás čaká ťažká debata najmä v dvoch oblastiach v medzinárodnom alebo v bezpečnostnej téme to bude situácia na ukrajine ktorá sa napriek nášmu obrovskému nadšeniu a rýchlemu pristúpeniu k asociačnej dohode nijako nezlepšila práve naopak daňových poplatníkov európskej únie to bude stáť ďalšie miliardy eur ročne desiatky a možno stovky miliónov eur ktoré by sme tak súrne potrebovali pre nás pre našu ekonomiku. tá druhá téma je zhoršujúca sa sociálna situácia u nás doma v európskej únii v krajinách ako je moja je stále veľmi nízka priemerná mzda v krajinách ako je moja je stále pomerne vysoká nezamestnanosť priemer v európskej únii. toto sú témy ktoré musia byť pre vás výzvou pre vás ako novú komisiu ale aj pre zasadnutie e, na samite. verím že aj tento predvianočný čas využijete na to aby ste pomohli najmä občanom v členských štátoch európskej únie ktorí nútne potrebujú veľmi rýchle riešenia. ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Juncker. Nech sa páči. Držte sa prosím vás 5 minút. Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich bewundere Ihren ausgeprägten Sinn für Humor. Pani predsednička, veľmi vás eh, obdivujem. Pokúsim sa dožať tých 5 minút. Už som mal odísť o pol jedenástej, takže vydržal som až do trpkého konca, takže pokúsim sa povedať to veľmi stručne. Väčšina to, ktoré tu odzneli, na ne som si už reagoval včera, predvčera a predchádzajúcich rozprávach, čiže mám pocit, že nemám povinnosť reagovať na tieto veci znova. Mm, hlavne keďže mnohí z tých, čo položili otázky, tu už vôbec nie sú v pléne. Ešte chcem zopakovať jednu vec. Chcem poukázať na to, že tento investičný plán naozaj potrebujeme implementovať čo najrychlejšie, ale preto sme odkázaní na pomoc Európskeho parlamentu. Tie podklady parlamentu máme v januári a ja dúfam, že parlament bude reagovať rýchlo a teda bude konať sa s týmto plánom veľmi rýchlo. Ten investičný program vyžaduje samozrejme súčinnosť aj členských štátov. Zo skúsenosti vyplýva, že sú tu minimálne 6 že sú tu minimálne šiesti zástupcovia členských štátov, ktorí hovoria, že dobré, plán poriadku, ale mm, nepostačuje to. Nikto zatiaľ nepovedal, akou sumou chce prispieť k tým zárukám. A ja vychádzam z toho, že rada zajtra a pozajtra sa tak povediať skloní tým vysokým sumám a že všetci sa budú snažiť prispieť svojim kúskom k tomuto programu. Ak to tak bude, tak nebude absolútne e, žiaden problém e, tento e, program implementovať, dokonca aj vo vyšších sumách. bez deficitov nie sme schopní žiadne ďalšie peniaze dodať, bez ďalších dlhov. Myslím, že to inteligentné na tom je, že sa pokúsime zmobilizovať peniaze, ktoré sa dali zmobilizovať z rozpočtu, pretaviť to do investícií, do investícií pre reálne hospodárstvo. Lebo kto má v Európe investovať, keď nie súkromný kapitál, ktorý je tu v obrovských sumách? Majú to znova byť daní poplatníci, ktorí budú musieť siahnuť do vrecka? Nie, musia investovať tí, ktorí majú k dispozícii potrebné peniaze Komisia tieto projekty bude monitorovať. Nebude ich sama plniť. Monitorovať. Ešte zopakujem. Keby komisia robila to, k čomu ju mnohí vyzývajú, majú to robiť experti, ľudia, ktorí rozumejú hospodárstvu a hospodáreniu. Tí to musia robiť, tí musia prejsť túto úlohu. Keby to tak nebolo, tak by sme naozaj boli pod tlakom každý deň, každú hodinu urobiť tento program, tento program, tento program. Budú sa na nás obracať, takže Takýto prístup nie je správny. Záleží skôr od toho, aby sme projekty mali také, ktoré budú mať potenciál, rastový potenciál, aby takéto boli finančne e, podporované. Nepotrebujeme nové katedrály, lebo už e, teraz máme problém naplniť existujúce kaponky a kostoly veriacimi, čiže žiadne nové katedrály rozumné projekty, nie len projekty lebo sú to projekty, ale naozaj kvalitné projekty. Čiže sa nemôžeme tváriť, že toto je jediná vec, na ktorú budeme myslieť nejaké jadrové elektrárne, alebo čo toto vôbec nie je náš zámer. Energetický mix je predsa v rukách členských štátov a nie v rukách komisie. Aby som to uzavol, pani predsednička. Už niekoľko dní počúvam výzvy, aby som povedal to alebo to. Ale predseda komisie musí hovoriť svoj názor predsa. Musí hovoriť zo svojho presvedčenia. A to sa mi nepáči. Vy tu často diskutujete ako národní poslanci a nie ako Európsky parlament, tak ako by to malo byť. Ja som politik. A nesnažte sa zakazovať mi, aby som hovoril, čo si myslím. Ja vždy budem hovoriť to, čo si myslím. Ak sa to týka konkrétnej krajiny, tak sa to týka tej krajiny. Každý môže kritizovať komisiu, ale komisia má byť ticho? Nie, komisia ticho nebude. danke herr kommissionspräsident und ich hätte ihnen auch schon noch ein paar minuten mehr gegeben. <laughs> Eh Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som vám takisto dala ale niekoľko minút. A teraz ešte má slovo pán Benedetto de la Benova. A keby sa dalo tak, keby ste dodržali 5 minút rečníckého času. Ďakujem pekne, pani predsednička. No už ja budem hovoriť pravdepodobne aj menej ako 5 minút, vážení kolegovia. Ja by som taktiež vám všetkým poďakovať za dnešnú dopoludnejšiu diskusiu a takisto by som sa chcel eh, vyjadriť aj k pripomienkam, čo pred chvíľkou, alebo k tomu, čo teraz povedala komisia. Nuž, ako som aj povedala vo svojom úvode, Zapísal som si vaše pripomienky, vaše kritické pripomienky, vaše očakávania, ale zároveň aj slova um, podpory, ktoré sme počuli, ktoré pochádzali aj z rôznych eh, politických skupín a Osobitne podpora sa týkala oblasti investičného plánu, tzv. Junckerovho plánu. Takže ako viete, táto Európska rada vlastne bude prvou Európskou radou eh, pod vedením Donalda Tuska aj s, vlastne pod vedením pána Junckera v komisii. Obidvaja sa chopili svojich úloh, svojich funkcií, obaja sú veľmi skúsení politici, aj majú skúsenosti z Európskej rady, a viem, že aj tu v Európskom parlamente sú viacerí poslanci, ktorí majú skúsenosti z Európskej rady. E, takže ja by som chcel zaželať e, všetkým nám, vám mnoho úspechov do budúcnosti a verím, že ten najväčší summit bude úspešný. Predsednička.